Right, good afternoon. Dobré popoludnie. Ďakujem vám a vítam vás na zasadnutie vnútor, výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Takže teraz e, schválenie programu. Ďakujem. Oznámenia predsedajúcej. E, e, toto sa bude prenášať naživo. A potom ehm, ten ehm, informačný bilten je eh, k dispozícii online a samozrejme eh, všetci členovia majú možnosť eh, online takisto nájsť dokumenty k tomuto zasadnutiu. Môžeme schváliť zápisnicu zo schôzy, ktoré sa konali 14. a 25. januára. Ak teda sa nevyskytnú námietky e, počas týchto dvoch e, dní zasadnutí, tak to budeme považovať za schválené. Ďalší bod na programu rokovania sa týka aktualizácie zo strany spravodajcov e, informácií pre ostatných členov e, výboru, e, informácií o e, rokovaniach trialógu. My sme absolvovali trialóg o smernice o prístupnosti webových stránok verejných orgánov. Spravodajkyňa Dita Charanzová, tá tu momentálne nie je prítomná takže o tom sa bude hlasovať 26. E, januári 2016 e, sme e, hlasovali o otvorení rokovaní o v rámci trialógu a takisto o mandáte Rady pre otvorenie rokovaní. To bolo 18. decembra 2015 počas holandského predsedníctva. Takže e, máme tu niekoľko e, kľúčových e, rozdielov medzi stanoviskom Rady a parlamentu. Rada súhlasí s tým, aby sa rozšíril prístup ku všetkým webovým stránkam verejných orgánov, ale je tam celý rad výnimiek, ktoré parlament nepredpokladal. Takisto rada súvisí s rozšírením prístupu na webové stránky orgánov, ktoré plnia verejné úlohy a e, že by to malo byť pokryté rozsahom pôsobnosti e, smernice. E, parlament sa zasadzuje o to, aby sa intenzívnila kontrola a predkladanie správ a takisto zvyšovalo povedomie o tejto problematike. Toto nie je zahrnuté v stanovisku Rady. Prvý neformálny trialóg bol 26. januára 2016. Technicky tým začal prípravnú prácu e, na e, e, rozhodnutí. Ešte stále treba doriešiť kľúčové otázky. 2. marca 2016 bude druhý trialóg a ten tretí bude koncom apríla. Takže my robíme pokrok a ide o to, aby sme pochopili, v čom spočívajú tie rozdiely stanovisk parlamentu a rady. Sú nejaké otázky? Nie? Takže ďalší bod e, je odporúčanie na rozhodnutie Rady o pristúpení Chorvátskej republiky k dohovoru z 18. decembra 1997 e, Prepáčte, ospravedlňujem sa pani predsedajúca, ešte som vynechala e, druhý bod 4.2. E, je to e, aktualizácia informácií e, pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá ochranou duševného vlastníctva. Tá rokovala 18. februára, takže dostaneme aktuálne informácie o tejto téme. Ďakujem, pani predsednička. Toto stretnutie bolo plne dôležité pre tento výbor, pretože sa zameriavalo na E, nové e, e, predpisy. Mali sme prezentáciu ohľadom duševného vlastníctva od zástupcu Európskej komisie a takisto aj zo strany zainteresovaných strán tohto nariadenia, ktoré, ktorý sa týka tohto nariadenie vyskytla sa otázka, či, táto, či toto nariadenie je povinné pre všetkých, pretože na jednej strane sa týka platených služieb, kde platíte mm, za predplatné, napríklad za streamingové služby vizuálne, ale e, takisto aj za e, ostatné mm, služby ehm, pre spotrebiteľov. A komisia nám povedala, že zámer je v prípade tohto nariadenia, aby bolo e, záväzné pre poskytovateľov platených služieb a e, voliteľné pre poskytovateľov e, bezplatných služieb. Takže BBC by malo možnosť, či chce alebo nechce spadať pod toto nariadenie v prípade, že chce zaviesť nejaký systém overovania, ale každá služba, ktorá má nejaký mm, postup pre prihlásenie, nemusí automaticky spadať pod rozsah pôsobnosti tohto nariadenia, pretože by to bolo príliš náročné. Takže toľko nám vysvetlila komisia a v, pri, prebehla prvá e, výmena e, názorov o tomto nariadení e, pán Dalton upozornil na to, že môže nastať problém so službami ako Netflix, ktoré už nebudú môcť poskytovať prístup k miestnemu repertoáru. Napríklad, ak mám predplatné v Nemecku a odcestujem do Bruselu, tak vlastne nebudem mať viac možnosť sa pozerať na belgický repertoár, obsah. Takže komisia nás informovala o tom, že tá definícia poskytovateľov služieb je taká, že nariadenie sa e, uplatňuje len e, vtedy, keď Ehm, poskytovateľ služby poskytuje túto službu len rezidentovi v konkrétnej krajine. Takže poskytovateľ služieb e, má v podstate možnosť e, poskytovať e, tento obsah jednak v domácej krajine aj v krajine v tej druhej krajine. Boli tam zástupcovia Netflixu, ktorí takisto potvrdili, že chcú spotrebiteľom ponúknuť možnosť, aby mali integrovanú ponuku aby e, mali prístup k domácemu repertoáru aj repertoáru tej druhej krajiny. Pokiaľ ide o časový e, limit pre portabilitu, o tom sa takisto hovorilo a takisto e, sa mm, vyjadrili výhrady proti eh, sledovaniu eh, používania tejto služby zo strany spotrebiteľa, takže ehm, hovorilo sa o potrebe eh, určitých usmernení pre interpretáciu toho, čo vlastne znamená obvyklý rezident a okrem toho tam bolo, bolo veľmi zaujímavé vyjadrenia vyjadrenie od Ilanu a tam, treba, tam sa zdôraznilo že táto e, jazyková minorita sa e, vymedzuje jednoznačne e, proti geoblockingu a ide tu v podstate o riešenie situácie jazykových minorit, ktoré sa neustále ocitajú na perifórii, periférii, najmä v prípade nového obsahu, a tam tie trhové riešenia e, sú obmedzené, pretože ten trh pre takéto jazykové menšiny je e, pomerne obmedzený. Takže všetky zainteresované strany e, privítali nariadenie o portabilite a príslušníci jazykových menšín poukázali na to, že to nie je pre nich dostatočné a poukazovali v prvom rade na geoblocking. Takže to je otázka, ktorú treba ešte sledovať. Any thoughts? Sú nejaké pripomienky, otázky? Ďakujem za túto informáciu. A e, ďalší bod programu je odporúčanie na rozhodnutie Rady o pristúpení Chorvátskej republiky k dohovoru z 18. decembra 1997 vypracovanému na základe článku K3 zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými orgánmi. Inými slovami, ide o e, pristúpenie Chorvátska k e, vlastne, alebo k k legislatíve, ktorá sa týka e, celnej správy. Takže pani spravodajkyňa Lisa Jaako Sári má slovo. Todellakin kun Kroatia liittyy Euroopan unioniin, niin liittymisasiakirjassa oli jo... Ďakujem. Keď Chorvátsko vstúpilo do EÚ, tak už v prístupovom akte prístupovej zmluve bolo napísané, že Chorvátsko pristúpi aj k tomuto dohovoru o colnej správe a vieme všetci, že spolupráca colných správ, e, vzájomná spolupráca je veľmi dôležitá pri boji proti colným podvodom. Aby Chorvátsko dostalo možnosť e, zúčastňovať sa na tejto dohode, musíme my teraz schváliť návrh komisie a potom môže e, to všetko odsúhlasiť rada. Teda tú dohodu samotnú odsúhlasí rada a tým vlastne bude tá dohodna, dohoda uplatňovaná aj na Chorvátsko. Teraz ide o prístupový akt. My nemôžeme teda odporúčanie komisie Um, v tejto forme meniť. A um, ide teraz vlastne iba o formálnu záležitosť. Môžeme to buď celé odsúhlasiť, alebo sa vysloviť proti. Proti tomu, aby Chorvátsko pristúpilo uh, k dohode, ale Neexistuje žiaden dôvod v súčasnosti preto, aby sme povedali nie. Navrhujem, aby sme odporúčanie komisie schválili, tak aby Chorvátsko dostalo možnosť pristúpiť e, k tejto dohode. K tejto dohode o e, vzájomnej spolupráci medzi celnými správami. Ďakujem pekne. Cool. So... Ďakujem. Kto sa hlasí e, o slovo? E, pán Andrej Šrob a pán Zulek e, mi takisto predložil niektoré námety. Chce sa k tomu ešte niekto ďalší vyjadriť? Takže v mene pána Zuleka, ktorý tu nemôže byť, lebo je vo svojom volebnom obvode, chcem povedať, že on podporuje plne odporúčanie komisie o pristúpení Chorvátskej republiky k dohovoru. Bude to užitočný krok a aj v boji proti nezákonnému cezhraničnému obchodu, aj e, nezákonnému obchodu e, e, s drogami a zakázanými látkami. Takže pán Zulek podporuje tento dokument a pán Šrop E, e, práve e, prišiel, takže my hovoríme pre vašu informáciu o odporúčaní na rozhodnutie Rady o pristúpení Chorvátskej republiky. Chcete sa k tomu vyjadriť? Prepačte mi to oneskorenie, pani predsedajúca, ale ja za EPP môžem len poďakovať za vykonanú prácu. EPP ju jednoznačne podporuje, nemáme e, má, budeme mať ešte nejaké konkrétne pozmeňujúce návrhy alebo všeobecnosti to podporujeme. Je to skutočne dobrý základ pre e, seriózne hodnotenie tohto spisu. Ďakujem vám. Ďakujem. E, sú nejaké ďalšie vyjadrenia? Nie. Takže prejdeme na ďalší bod programu. So the next item... Ďalším bodom na programe je správa o necelných prekažkách na vnútornom trhu. Spravodajca e, sa necíti dobre a nedostali sme podklady, takže kým čakáme na ďalší vývoj môžeme sa pozrieť na to, čo si myslia ďalší tieňoví spravodajcovia. 5 e, minút vám poskytneme. Božu, Božujem bez mikrofónu. You're standing Darius Rosati, Kristel Šaldemoze a tak ďalej. Je tu niekto za skupinu ALDE? Už prichádzajú. Takže chvíľku počkáme. we will start on... Začneme s tým bodom, na ktorý sa vzťahuje správa Daniela Daltona. Mohli by ste prosím povedať um, členom, ktorí sa zúčastnia na budúcich skupinách. Daniel má chrípku, ospravedlňuje sa. Dostala som jeho podklady a on chce spomenúť niektoré argumenty, ktoré použil v správe. Vnútorný trh je hlavnou politikou Európskej únie. Všetci, všetky členské štáty podporujú všeobecné princípy vnútorného trhu. Ale ak máme prehlbiť dostatočne vnútorný trh, aby rozvinul svoj celý ekonomický potenciál, tak potom máme ešte pred sebou dlhú cestu. Spravodajca je športovec a používa športové analógie a myslí si, že toto je ako olimpijský bazén a ešte máme 20 metrov pred sebou, predtým než sa dostaneme na druhú stranu bazéna. Myslím, že tri petiny sme vlastne už prekonali teda. Minulý mesiac predstavil nedávne štúdie na výbore IMCO, a, e, ktoré hovoria, že cezhraničnému obchodu sa kladie veľa necolných prekážok, ktoré zasahujú malé aj stredné podniky a tie práve zasahujú najviac. A on sa domnieva, že by sme mali sa snažiť um, v medzinárodných obchodných rokovaniach a takisto aj v rokovaniach na vnútornom trhu predchádzať týmto bariéram. Spojené kráľovstvo a Nemecko obchodujú asi takým spôsobom ako Spojené kráľovstvo a USA, ale e, na vnútornom trhu by sa malo obchodovať jednoduchšie ako s inými partnermi. A tieto necelné bariéry zasahujú e, negatívne aj spotrebiteľov, a to vyššími cenami. a väčšie množstvo medzinárodného obchodu môže pomôcť e, zistiť vlastne, aké sú tie neoprávnené, necelné bariéry. A on sa snažil e, v správe používať aj jazyk medzinárodného obchodu. K tejto správe prišlo 200 pozmeňovacích návrhov a to ukazuje, aký veľký záujem je o túto problematiku. Mnohé pozmeňovacie návrhy podporujú tú myšlienku odstránenia neoprávnených necolných bariér a e, predkladajú návrhy, ako to urobiť. Mali by sme využívať e, takisto možnosti, ktoré otvára internet. A toto sa spravodajca snaží zapracovať e, pomocou pozmeňovacích návrhov. Socialisti predložili nápomocné pozmeňovacie návrhy, kde vysvetľujú, čo sú skutočné necolné bariéry a čo sú to legitímne a primerané iniciatívy verejnej politiky. On víta tieto pozmeňovacie návrhy a dá to medzi kompromisné návrhy. Keď hovoríme o necolných bariérach, podľa spravodajcu Máme tým na mysli zámerné diskriminačné opatrenia, ktoré blokujú firmy z e, iných štátov od účasti na obchode. Odstraňovanie necelných bariér musí byť spoločným projektom všetkých členských štátov a komisie. Je potrebné viac využívať transpozičnú prácu, väčšiu transparentnosť. Musíme si uvedomovať, kde existujú tie bariéry a to musíme všetko posilniť politickou vôľou Spravodajca ďakuje tieňovým spravodajcom za spoluprácu a teší sa na zajtrajšie zasadnutie, ktoré sa bude venovať kompromisným pozmeňovacím návrhom. Dúfam, že spravodajca sa bude už mať lepšie zajtra, že sa zotaví. A teraz odovzdám e, Ivanovi Štefancovi slovo, e, bude hovoriť v mene EPP. Much, Ďakujem, pani predsednička väčšina poslancov, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy, vnímajú necelné bariéry ako prekážky pohybu tovarov a služieb medzi európskymi členskými štátmi a tento názor je zdieľaný aj v EPP. Vítam ten fakt, že mnohé pozmeňovacie návrhy sa sústredia na to, aby sme umožnili rast startupom a malým a stredným podnikom, pretože to sú tie štáty, ktoré majú najväčšie problémy, keď sa snažia poskytovať služby v iných štátoch. V roku 2014 iba 14 malých a stredných podnikov predávalo tovary a služby v iných členských štátoch. A preto e, malé a stredné podniky by mali ostať ťažiskom správy a mala by sa aj komisia v prvom rade na ne sústrediť. Mnohé e, pozmeňovacie návrhy sa snažia odsudzovať gold plating e, tento fenomén, e, ktorý existuje v legislatíve a takisto nekoordinované schváľovanie zákonov v oblasti DPH. To by mala riešiť komisia. Vítame, že mnohé pozmeňovacie návrhy zdôrazňujú, že necelné prekážky, ak existujú, by nemali byť e, neprimerané, pretože poškodzujú vnútorný obchod v EÚ a takisto poškodzujú hospodársky rast. No a Niektoré pozmeňovacie návrhy, a to moja skupina podporuje, e, riešia fakt, že členské štáty a komisia by sa mali sústrediť najmä na implementáciu a zjednodušovanie už schválených pravidel a nemali by schváľovať novú legislatívu. Pretože to vedie k nadmernej regulácii a vytvára to administratívnu záťaž pre podniky a to zase znižuje ich konkurencieschopnosť aj na e, vonkajších trhoch. Mali by sme e, sa zameriavať na dlhodobejší výhľad, nemali by sme podporovať protekcionizmus. Teším sa na spoluprácu s tieňovými spravodajcami a so spravodajcom. Dúfam, že naša práca bude pridanou hodnotou k práci komisii, ktorá e, sa zaoberá necolnými prekažkami. Chceme z jednotného trhu urobiť skutočne zjednotený trh. Ďakujem. A teraz Kristel Šaldemóze, nech sa páči. Ďakujem, budem hovoriť po dánsky. V prvom rade chcem povedať, že skupina SAD ďakuje za túto veľmi dôležitú e, diskusiu. Ide o to, aby náš vnútorný trh lepšie fungoval a my, sociálni demokrati, už roky sa zasadzujeme za dobre fungujúci vnútorný trh bez protekcionizmu a náš boj bude pokračovať ďalej. Musíme sa pozrieť e, na to, aké rôzne necelné prekážky existujú na vnútornom trhu. Vo e, dokopy sme predložili 66 pozmeňovacích návrhov, v ktorých chceme okrem iného definovať, čo znamená necolná bariéra alebo necolná prekážka. Keď e, sa príjme nejaké pravidlo, ktorého cieľom je, aby zahraničné firmy sa nemohli zúčastňovať na domácom trhu, to je necolná prekážka samozrejme, ale ak sú tam nejaké ekologické záujmy, napríklad sociálne e, záujmy, ktoré e, sa nepriamo dotýkajú tretieho štátu, tak to nie je necolná prekážka. Ale budeme sa samozrejme snažiť bojovať proti neoprávneným necolným bariéram, pretože tie poškodzujú spotrebiteľov. A chceme takisto ešte raz dôrazniť, že táto diskusia by nemala slúžiť tomu, aby sme e, podporovali európsku dereguláciu. Nie, mali by sme sa tu cieľene zameriavať na to, aby sme mali viac spoločných pravidel, spoločných ustanovení a menej tých neodôvodnených a neoprávnených necelných prekážok. Uvediem príklad. Ja som členka aj e, výboru pre životné prostredie a pracujem na správe o e, kontaktných látkach v potravinách a existujú pravidlá, v rámci ktorých členské štáty, keď neexistuje e, komunitárne pravidlo, tak príjmajú vlastné vnútroštátne pravidlá. To samozrejme Um, vytvára prekážky obchodovaniu na vnútornom trhu a bolo by uh, najlepšie, keby sme v tejto oblasti mali iba európske pravidlá. Chceme teda jasnú definíciu toho, čo je necelná prekážka. Necolná prekážka, ktorá je legitímna. A chceme, aby komisia a členské štáty sa naozaj zasadzovali za to, aby už existujúce pravidlá boli precízne implementované, pretože mnohé malé a stredné podniky majú problém s tým, že súčasné existujúce pravidlá sa odlišne aplikujú v členských štátoch a to je pre nás veľký problém. Tešíme sa na dobrú a veľmi jasnú, jednoznačnú správu našim želaním je zlepšiť fungovanie už existujúceho vnútorného trhu. Ďakujem pekne. Thank you. Tony. Tony G, nech sa páči. Thank you very much, Vicky. Thank you. First of all, great job, Dan. I agree with you. Ďakujem. E, môžem s vami súhlasiť. Väčšina necelných prekážok na jednotnom trhu je spôsobených tým, že členské štáty nechcú otvorovať, otvárať svoje vnútorné domáce trhy a nevedia sa adaptovať v digitálnej ére a to vedie k tomu, že legislatíva EÚ sa nekonzistentne aplikuje a vytvárajú sa protekcionistické pravidlá. Odstránenie týchto prekážok je predpokladom konkurencieschopnosti, inovácie, voľby spotrebiteľa a e, dobrý hospodársky rast e, to je to, čo potrebujeme. A členské štáty aj komisia musia prevziať zodpovednosť teraz, pretože nerobia dosť na riešenie tohto problému. ALDE, ako viete, jednoznačne podporuje vnútorný trh. Ja som tieňový spravodajca za ALDE a preto nemôžem podporiť tie pozmeňovacie návrhy, ktoré navrhujú um, alebo podporujú protekcionistické opatrenia ktoré zvyšujú fragmentáciu vnútorného trhu alebo oddialujú kompletnú integráciu vnútorného trhu, pretože to je náš cieľ. Priority ALDE sú následovné. Máme taký zoznam najnaliehavejších opatrení. Poprvé, podniky a jednotlivci by mali byť schopní e, dostávať primerané spravodlivé informácie a vykonávať potrebné postupy a dostávať podporné služby na internete a preto musíme zefektívniť existujúce pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu a jednotný digitálny portál musí byť e, jednotným vstupným bodom pre spotrebiteľov a pre štáty, pre všetkú legislatívu týkajúcu sa vnútorného trhu. Po prvé, po druhé, Všetky iniciatívy aj stratégia pre jednotný trh by sa mali opierať o princíp lepšej legislatívy a mali by zahrňať elektronickú správu a riadenie a interoperabilitu. Verejné sektory v celej EÚ by mali fungovať lepšie, menej byrokraticky a mali by byť digitálnejšie. Pracovný program ICE by sa nemal používať iba pre potreby komisie Verejné sektory členské, členských štátov by mali byť vďaka nemu takisto schopné spolupracovať cezhranične. Väčšinou komisia je jediným príjemcom e, financií v rámci projektov pre ISA. Už je to vlastne rozhodnuté na roky 2017 aj 2018. Princíp vzájomného uznávania je kľúčovým, keď chceme odstraňovať necelné balíky, e, necelné prekážky, najmä keď nám chýba um, harmonizačná legislatíva. Ďalší bod. Komisia by mala používať všetky nástroje, ktoré má, aby zabezpečila, že legislatíva o vnútornom trhu bude včasne a presne a korektne transponovaná a aj uplatňovaná. Chcem sa opäť poďakovať pánovi Daltonovi za dobrý návrh správy a dúfam, že záverečná správa bude obsahovať tento pozitívny prístup s nádejou, že dosiahneme lepšie fungujúci jednotný trh. Ďakujem. Ďakujem. Pascal Duron. Ďakujem. Chcem sa ospravedlniť, pretože som bol tieňovým spravodajcom i v k inej správe v AFKu a je veľmi zložité naozaj e, urobiť obojo naraz. Koľko, niekoľko poznámok teraz. V prvom rade chcem e, oznámiť, že mi je ľúto, že naše pozmeňujúce návrhy sú nie e, v, na, v kompromise, nie obsiahnuté. Snažili sme sa nájsť rovnováhu medzi snahou umožniť e, lepší, le, e, lepší pohyb v Európskej únii a súčasne zabezpečiť, aby ochrana spotrebiteľov bola tou najvyššou, najvyšším štandardom. E, jednoducho to nenachádzame v legislatíve, ktorá, ktorá smeruje, smeruje k nižšej ochrane právom my sme e, e, evokovali, počiarkli body, o tom sa už hovorilo, kde ide o zlú e, daňovú koordináciu. Pre nás je to e, prekážka a necolného charakteru. Tiež sa to nepoužilo, tom, tom, to je nám ľúto a vo všeobecnosti si myslím, že by sme sa mali dostať k opätovnému zdôrazneniu, potvrdeniu toho, že EÚ používa určité štandardy a ich účelom je e, integrácia a snaha neustále potláčať a o, e, škrtať, odstraňovať všetky bariéry dlhodobo e, hrozí k tomu, že to bude tlačiť Európu smerom nadol, nie nahor. teda zelen, my zelení ľutujeme, žiadne naše pozmenujúce návrhy neboli považované za dostatočne zaujímavé na to, aby sa odzrkadlili v kompromise. Ešte Andreas signalizoval, že chce prehovoriť. Nie? Nie, predsa len. Je to veľmi milé, pani, pani predsedajúca je to nová forma vzťahu. Dúfam, že sa to čoskoro nevratí. Pani predsedajúca, po slovách našeho tieňového e, spravodajcu pána Štefanca chcem ešte doplniť 2-3 body. Len e, zdôrazňujem e, alebo podčiarkujem slova pána Štefanca. Je to len podpora pána Doltona. Problémy, ktoré existujú, treba vnímať ako necolné bariéry. Možno, že nie všetko, o tom hovorila pani že nie všetko nemožno e, sa možno porovnávať s, intern, e, e, s definíciami Medzinárodnej obchodnej organizácie. Aj tak sme vďační tomu, že sú tu nastolené otázky, prečo na vnútornom trhu nefunguje všetko tak, ako by sme si želali. Preto súhlasím s pani Šaldemoze, ako možno vyriešiť niektoré problémy najrychlejšie. Zo pár pozmenujúcich návrhov by som v krátkosti spomenul tie, ktoré som podal ja a ktoré pre pochopenie, e, ktoré podľa mňa je dôležité, aby ste pochopili. Nejde tu o protekcionizmus, ale myslím si, že pár bodov e, tam treba dať pozor, napríklad 146 pozmenujúci návrh, že totiž vývoj e, ekonomík v tých 28 krajinách je veľmi e, rozdielný. Vo Francúzsku je to iné ako v, e, v Nemecku, vo Veľkej Británii inak ako v Polsku. Sú tu rozdiely, sú tu podobné body a preto je dôležité, aby pri celom tom pochopení celého prístupu pána Doltona veľmi opatrne pristupovali k týmto rozdielom medzi členskými krajinami. Nie všetko, čo nakoniec možno pre e, architekta napríklad z z Dánska môže byť vnímaná ako problém, nie je hneď pro, protekcionizmus. Veci môžu robiť, môžu sa byť problematické, ale to neznamená, že ne, ne, ne, netreba ich hneď e, škrtať a vyhadzovať. Ďalšie pozmeňujúce návrhy e, podávam práve v tomto duchu a bol by som vďačný, keby ste ich pochopili a takto i akceptovali. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Ešte niekto iný chce prehovoriť Evelyn Gepard? Ja, thank e, you. Ďakujem pekne. Len e, jedna e, vec, o ktorej hovoril kolega z radou liberálov, to je ten európsky preukaz k službám. Mne vôbec nie je jasné dodnes, aký je zmysel tohto preukazu. Máme tu na jednej strane E, systém, ktorý umožňuje spoluprácu medzi úradmi jednotlivých členských krajín EÚ. A to je fungujúci systém, v ktorom sa veľmi rýchlo dajú nájsť e, informácie o poskytovateľoch služieb. Ďalej potom máme v rámci vzájomného uznávania a e, diplomov tú e, kartu profesionála, ktorá sa inštaluje, rozbieha a preto sa pýtam, prečo ešte potrebujeme ďalšiu kartu, ďalší preukaz, ktorý by sa inštaloval. A preto si neviem predstaviť, prečo je, budeme teraz len všetko tak, takéhoto rázu vítali, ale skôr by som sa pýtala, prečo to potrebujeme, prečo čo, je, čo nás vedie k tomu, že k tým dvom e, systémom pridávame niečo, máme dojem, že nefungujú. Jednoducho pridáva sa tretí systém a spotrebitelia, občania, malé a stredné podniky sa v tom jednoducho nevyznajú, e, nevedia, čo je ten správny nástroj, aby sa cezhranične ponúkali služby. To by sa malo preveriť a pozmeňujúce návrhy v tomto kontexte si treba podrobnejšie, si ja aspoň osobne teda podrobnejšie pozriem. Chce komentovať e, problematiku ešte niekto? Nie? Tak vám ďakujem. A tým spravodajcu, pokiaľ viem, si zaznamenal to, čo tu bolo povedané a stretnutie s tieňovými sa plánuje na zajtra. Dúfame, že spravodajca bude na tom lepšie. Dáme vám vedieť. Nie je to ako vždy, e, ja vtipkujem o tom, že sú to len muži, ktorí majú chrípku. Ďalší bod na programe e, príde e, neskôr na rad, pretože počkáme najprv na Katiu na Kaju Kalas ako spravodajkyňu, aby sa dostavila. Or oh, we will not wait for Kaya Kalas to arrive. Uh, could somebody call her office, please, and get them... Môže niekto skontaktovať kanceláriu pani Kalas? She's speaking in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 Right. So we're going to move... V poriadku, takže posúvame sa ďalej v programe. A to sú správy uh, pani Kalas. Ide o návrhy týkajúce sa uh, právny rámec únie, pokiaľ ide o porušenia colných predpisov a sankcie. A tu umožním teraz pani spravodajkyňa by prezentovala svoju správu. Prepáčte, prosím, že ste museli na mňa počkať. Mala som e, prejav i v ITRE. K samotnej správe, ako som už bola povedala viackrát, bolo tu viacero aspektov v tejto v tomto návrhu komisie. Po rozhovoroch s zainteresovanými sa hľadal ten správny prístup. Trošku viac chápem teraz veci po tom, čo som pochopila, aké rozdiely v názoroch sú medzi členskými krajinami. V jednej z krajín možno e, spoločnosť e, potrestať 300% ceny tovarov a v inej krajine napríklad vôbec to nemôžu byť uvolené sankcie, takže rozdiely sú veľké Tiež tu bol argument, že nie je správny timing, načasovanie návrhu, ale mali by sme sa snažiť každopádne o konvergenciu v tom, ako sa, z, a, ako sa potrestajú, potrestávajú takéto porušenia. porušenia. Dôležité je vyššia miera e, koherentnosti medzi touto legislatívou a týmto smernicou, napríklad colný sazovník EÚ prepojenie medzi e, štatútom autorizovaného operátora a vážnymi porušeniami tiež otázky, čo vlastne je seriózne porušenie, vážne porušenie, pokiaľ ide o smernicu, ktorá harmonizuje e, trestné sankcie, trestnoprávne sankcie. Takisto som sa snažila riešiť e, obavy členských krajín. Jedna z týchto obav sa týkala rozsahu právneho základu smernice DIF, e, článok príslušný článok neviem si teraz spomenúť názov V každom prípade je to dôležité pre fungovanie vnútorného trhu. Hlavným cieľom tohoto návrhu by malo byť zlepšenie fungovania trhu, ktorý vlastne nefunguje dobre, rovnaké podmienky medzi spoločnosťami a spolupráca medzi eh, celnými eh, inštanciami. <clears throat> Smernici PIF táto sa zaoberá eh, porušeniami. Je tu teda tento princíp viny a zámer spáchať podvod. Hovorím tu o tom zámere v tej správe a výboroch po poručenie v článku 7 smernice sa hovorí, že v prípadoch menších priestupkov pod určitou hranicou členské krajiny môžu poskytnúť namiesto e, trestných postihov iné. Je tu možnosť netrestných sankcií dokonca i u zámerných, zámerných prečinov, kde možno dokázať zámer. Vo všeobecnosti e, prístup, ktorý som zvolila, e, sa týka e, porušení, ktoré v, mojej, v, mojej, v tej smernici, ktoré sa nepostihujú trestnoprávne. Ide tu o podniky, ktoré boli ktoré zanedbali si svoje povinnosti, urobili chyby a nejde tu o teda podniky, ktoré naozaj zámerne uh, sa dopúšťajú uh, podvodov. Ide o zlepšenie uh, práve implementácie tejto smernosti. Ďalší problém bola proporčnosť tie základné problémy k návrhu komisie. Poprvé je veľmi striktný predpis o ručení, ktorý je v kontraste s prezumciou neviny. A druhý problém, že dve články, e, dve kategórie v článku 4 naznačujú, že porušenia v článku 4 nemožno porušiť so zámerom. A, e, avšak ja si myslím, že akékoľvek sankcie by sa mali posudzovať podľa povahy e, závažnosti porušenia otázka e, zavinenia, či to bola úprimná chyba, či došlo e, z, porušeniu z, zámerne alebo z nedbalosti a takisto poľahčujúce okolnosti. Preto v mojej správe sú dve kategórie e, postihov sankcií na základe vážnosti. Jedna časť pre menšie porušenia, jedna pre vážne. Článok 4 sa rozdelil do článkov 3 a 5 určité porušenia sa nenastoli na novo, pretože sú už v článku 3 a v článku 5. Na otázka, na akom princípe sa tam presunuli, to je otázka veľmi relevantná. Otázka, ako v colnom práve riešia členské krajiny tie menšie e, porušenia. Berú sa do úvahy potreba proporčnosti a preto sankcie už sa neodvodzujú od hodnoty tovarov. Možno to napájať na finančné konsekvencie. Čo sa udeje, keď porušenie nesúvisí s špecifickým tovarom je fixná suma na základe hodnoty tovarov, pretože v konečnom e, dôsledku, ak chceme harmonizovať, musíme si E, systém a preferovať ho pred druhým. Prečo tieto e, percentné podiely, keď sa pozrieme na rozdiely v členských krajinách, existujú najrôznejšie e, kombinácie od 1% až po 300. Pre menšie prečiny som vzala 50 eur, to bolo vo väčšine krajiny a 100% to existuje vo viacerých krajinách. Takisto tu umožňujem ďalšie sa, e, sankcie, napríklad konfiškácia alebo pozastavenie e, oprávnenia, ktoré bolo poskytnuté. A aby sme boli konzistentní s UCC, e, odňatie štatútu prevádzkovateľa takisto v, v oblasti vážnych porušení nemali by mať možnosť zachovať si tento štatút. Je to logickejšie práve tu, než poľahčujúce či e, priťažujúce okolnosti. Ďalšia e, obava je obava proporčnosti. To existuje vo viacerých členských krajinách. Vo všeobecnosti si myslím, že táto smernica dáva možnosť e, uvažovať, ako chceme vymáhať právo v colnej oblasti, E, vývoj ďalej elektronických e, colných nástrojov. To všetko e, umožňuje aktuálne informácie o rešpektovaní. Potrebujeme masívny systém, ktorý rieši nedbanlivé správanie. Malo by to byť určitým návodom, ale takisto sú tu postihy za nedbanlivosť takisto vnútorné e, systémy rešpektovania, pretože my by sme mali obchod uľahčovať a lepšie sfunkčniť vnútorný trh. Tu e, uzavriem svoje úvahy a teším sa na vaše komentáre. Áno, ja sa e, chcem poďakovať. V prvom rade ja pozerám sa tu ešte na dva body, ktoré sú tu v e, poznámkach predsedajúceho. Vy ste hovorili o možnej zmene právneho základu na základe článku 33 a návrhu komisie. E, článok 114 by podľa vás mal byť tým právnym základom. Podľa rokovacieho poriadku treba napísať e, list E, po rote aby e, sa e, teda, aby prijala určité stanovisko. potom pozmeňujúci návrh 38, to je trocha komplikované. Tu sa hovorí o porušení viac vo výške viac než 10 tisíc eur to je to číslo, ale to je v smernici PIF ochrana finančných záujmov únie. A parlament o tom hlasoval v roku 2014 a odporučil, že by to malo byť 5 tisíc eur a nie 10 tisíc eur. Toto je technická otázka, ale treba zabezpečiť súlad e, v stanovisku parlamentu pri rokovaní. Viem, že mnohé rokovania už prebiehajú roky, ale e, treba len, chcela som len upozorniť na to, že v tých dvoch e, dokumentoch jednoducho sa tieto otázky vyskytujú pani Mecola. Ja chcem poďakovať eh, pani spravodajkyni za vynikajúcu prácu, ktorú vykonala. EPP vo všeobecnosti víta návrh Komisie o porušeniach colných predpisov a sankciách. Eh, členské štáty a hospodárske subjekty môžu mať eh, užitok a osoch z integrovaného prístupu v tejto oblasti. Boli výhrady proti pôvodnému textu navrhnutému komisiou a som rada, že sa nám podarilo vyriešiť väčšinou našich e, výhrad. Naša skupina je ochotná ďalej pracovať na zlepšení tohto návrhu a ešte budeme požadovať ďalšie objasnenia ohľadom niektorých bodov z návrhu správy a ja to teraz stručne zhrniem. Podporujeme zahrnutie spoločných prvkov, ktoré už existujú a osvedčených postupov v rámci členských štátov. Samozrejme, e, takisto to, čo umožňuje súdne riešenie, mimosúdne riešenia e, v prípade porušení colných predpisov, toto je podľa mňa rýchlejšie aj efektívnejšie riešenie. Princíp subsidiarity a proporcionality je veľmi dôležitý pre našu skupinu a mal by sa takisto rešpektovať Konkrétne pozmenujúci návrh 3 a 38 možno sú príliš podrobné vo svojej súčasnej podobe. Pani predsedajúca odkázala na legislatívu pre ochranu finančných záujmov únie a možno, e, že celá, celá škála e, čiastok by bola vhodnejšia pre tie účely, ktoré sledujeme, než tá, o ktorej sa hovorí v tomto dokumente. Potom sú tam odkazy na zhoršujúce alebo zmierňujúce okolnosti a ďalšie okolnosti. Takže e, my k tomu ešte budeme požadovať ďalšie objasnenie v rámci pozmeňujúcich návrhov, napríklad v prípade pozmeňujúceho návrhu 16. Povinnosť hospodárskych subjektov e, poskytnúť informácie na základe požiadavky colných orgánov by mala byť definovaná v rámci určitého, určitej konkrétnej lehoty na poskytnutie takýchto informácií. Navrhujeme vypustiť článok 4. Príslušné pododseky boli totiž presunuté do ostatných e, článkov, ale bod 4a a 4c boli odstránené a my chceme e, vedieť prečo, aká, e, aké mm, dôvody na to boli. E, pozmeňujúci návrh 39 takisto hovorí o možnosti, aby členské štáty uvalili nefinančné sankcie. My sme si vypočuli vysvetlenie spravodajkyne, ale pýtame sa, či by sme sa nemali tu tomto ustanovení obmedziť na tie závažnejšie porušenia colných predpisov a nechať e, jednoducho e, a trocha zúžiť túto možnosť. Na záver chcem povedať, že e, návrh správy je podľa mňa vynikajúci základ pre ďalšiu diskusiu a teším sa na ďalšiu úzku spoluprácu s pani spravodajkyňou a s tieňovými spravodajcami, aby sa nám podarilo tento, tento spis dokončiť. Ďakujem. Virginie. Merci, madame la présidente. Virginie, nech sa páči, ďakujem. Ďakujem, chcem sa poďakovať e, spravodajkyni za prípravu správy a za dobrú výmenu názorov počas e, stretnutia tieňových. E, to umožnilo vymeniť si určité názory a to je veľmi dobré a užitočné. Táto téma je stále závažnejšia, pretože rastie objem medzinárodného obchodu a ja chcem zdôrazniť opäť, že tento návrh je veľmi dôležitý v kontexte harmonizácií sankcií. Nie je pochopiteľné, že teraz máme spoločnú legislatívu v celnej oblasti, ale napriek tomu riešenie alebo riešenia porušení tejto legislatívy e, sa realizujú na štátnej úrovni, na úrovni jednotlivých členských štátov. A e, takisto máme rozdielne sankcie v členských štátoch za to isté porušenie toho istého pravidla od peňažnej pokuty po trest odňatia slobody. Čiže my to musíme teraz zjednotiť a vyvážiť. Musíme rešpektovať e, legislatívu a všeobecné záujmy EÚ, ale musíme sa takisto vyhnúť tej pasci, že budeme všeobecne zavádzať veľmi prísne pravidla. E, je tu viacero veľmi zaujímavých e, prvkov v návrhu správy. Zmena právneho základu a pridanie článku 114 zmluvy fun- o fungovaní EÚ, potom zavedenie definície zanedbania alebo e, umyselného konania my sa ešte pozrieme trošku na konkrétne znenie, ale už to, že sa zavádzajú tieto definície, zvyšuje právnu istotu hospodárskych subjektov. Takisto je dobré, že sa tu zohľadňuje potreba súladu so smernicou PIF. Vyvstanú určité otázky ako prahová hodnota napríklad, alebo ako urobiť odkaz na návrh, ktorý ešte nie je schválený. Ehm, budeme sa opierať o návrh parlamentu samozrejme v prvom období, ale tieto dva návrhy sa pripravujú paralelne. No a súlad medzi nimi je veľmi dôležitý, takže túto myšlienku podporujeme. Takisto zdôrazňujem, že je dobre, že sa tu pridáva možnosť e, členských štátov e, pridať ďalšie sankcie, potom strata štatútu hospodárskeho subjektu a zavedenie možnosti mimosudného alebo priateľského zmierenia to sú dobré e, možnosti, ale potom sú tu aj také otáznejšie e, veci, o ktorých by sme mali ešte diskutovať. Napríklad navrhujete úplne inú klasifikáciu tých porušení, tých priestupkov. E, toto navrhuje teda spravodajkyňa. Ja si myslím, že o tom by sme mali ešte diskutovať. Samozrejme, je to prístup, ktorý si je potrebné pozrieť, ale potom je tu ešte jedna vec, tá strict liability. To je závažný pod, e, problém. Podľa mňa toto sa musí zmeniť. No a pokiaľ ide o spôsob stanovovania výšky sankcie, proporcionalita, primeranosť trestov, to je vec, e, ktorú musíme zohľadniť. A e, hodnota e, toho colného priestupku nemôže byť jediné kritérium, na základe ktorého určíme sankciu. No a potom premlčacia lehota nemôže byť skrátená, pretože to je faktor, ktorý prispieva k efektívnosti boja proti colným priestupkom. Sú tu určité témy, ktoré tu ešte e, chýbajú. Mali by sme predložiť pozmeňovacie návrhy, napríklad e, dôkazy e, v týchto priestupkových konaniach a pridávanie dôkazných prostriedkov a potom, kto je zodpovedný um, na základe toho, ktorý členský štát e, rieši daný, dané porušenie pravidla. Chcem sa ešte raz poďakovať spravodajkyni za kvalitnú správu a ďakujem aj za dobrú doterajšiu spoluprácu. Again, I have some... Áno, ďakujem. Pán uh, Dalton, Dan Dalton uh, takisto uh, prispel s niekoľkými pripomienkami. Jedna chce poďakovať spravodajkyni za dobrú správu a takisto aj tieňovým spravodajcom za zapojenie, ale ešte stále má výhrady proti pôvodnému návrhu komisie, najmä hľadom právneho základu a subsidiarity a proporcionality. E, rôzne sankčné režimy e, v členských štátoch podľa pána Daltona nemusia nevyhnutne vytvárať podmienky pre vyhľadávanie výhodnejších e, podmienok. To je prosto názor, e, ktorý nemajú, nemá väčšina odborníkov a takisto je tu nedostatočne objasnené, aký to má dopad na trestné, trestnoprávne právne a občianskoprávne ehm, prvky ehm, a aspekty. Napokon pán Dalton ehm, považuje tento návrh za veľmi nepružný, ktorý v podstate ide proti záujmom obchodu a aj malých a stredných firiem. To sú jednoducho podmienky, ktoré vlastne budú eh, skôr poškodzovať obchod a E, napokon pán Dalton konštatuje, že správa ako celok je krokom správnym smerom, ale e, a hodnotí pozitívne obmedzenie e, tých postihov na ne trestnoprávne postihy a oceňuje takisto aj to, že sa tam hovorí o možnosti zavedenia trestnoprávnych postihov Takže dopor, odpor, pán Dalton e, odporúča zvýšiť flexibilitu e, v prístupe k týmto otázkam. E, okrem toho dnes ešte pribudli praktické príklady toho, prečo príliš preskriptívny prístup nemusí byť vždy produktívny a e, navrhuje takisto aj určitú sadu e, nástrojov pre riešenie takýchto priestupkov a porušenia colných predpisov e, tak, aby sa zbytočne celý proces nezdržiaval, aby nebol príliš administratívne náročný. Napríklad tí, ktorí sa dopustia takýchto porušení alebo takéhoto porušenia po prvý raz alebo jednoducho spáchajú, spáchajú urobia chybu, by nemuseli byť i hneď um, vystavení uh, finančným uh, postihom. Potom je tu otázka ďalších sankcií, ako napríklad strata oprávnenia podnikať. Uh, tieto, takéto nástroje nemusia byť tým najvhodnejším spôsobom, ako riešiť porušenia colných predpisov. E, pretože toto všetko môže mať veľmi nepriaznivé dôsledky pre malé a stredné podniky, ktoré obchodujú e, s vysokohodnotnými e, tovarmi. Takže v svetle tohto názoru ECR sa budeme snažiť o väčšiu flexibilitu obmedziť povedzme preskriptívnu povahu a um, takisto um, zapracovať na uh, sankciách. Ale napriek týmto výhradám pán Dalton konštatuje, že táto správa je dobrým základom pre ďalšiu diskusiu. Uh, skupina GUE uh, je tu zastúpená pánom nie je tu zastúpená, takže Gri Zelený, e, pani e, Beda. E, ja chcem takisto poďakovať spravodajkyni za dobrú spoluprácu. Ten problém, ktorý sa komisia snaží riešiť, v tomto prípade je reálny, to znamená forum shopping, vyhľadávanie výhodnejších právnych podmienok, takže monitorovanie je rovnako dôležité ako sankcie. Podporujeme zameranie spravodajkyne na administratívne sankcie. Toto je podľa nás jediný e, zmysluplný prístup k harmonizácii m, m, takýchto sankcií v oblasti cieľ. Súhlasíme so spravodajkyňou a s jej návrhom, e, že e, pokiaľ ide o e, väčšinu e, bodov, no a e, v prípade e, definovania sankcií len na základe hodnoty tovaru. Tu máme isté pochybnosti, možno by e, sa mohla skôr využívať e, nejaká kombinácia e, kritérií, sú rôzne možnosti. My chceme v prvom rade zabrániť tomu, aby nevznikali ďalšie problémy pre napríklad obchodníkov s generickými liekmi, pretože tento návrh vlastne nedefinuje, e, čo je e, porušením, ale hovorí zároveň o sankciách. No, o, tom by sme sa ešte, o tom by sme ešte mali hovoriť. A mám ešte otázku k jednotlivým typom porušení. Na jednej strane je dobré rozlišovať medzi e, nedbalosťou a na druhej strane zámerne spáchaným priestupkom, ale ako to zapadá do toho návrhu komisie o jednoznačnej e, zodpovednosti, lebo sú prípady, ktoré nemusia byť spôsobené ani e, nedbalosťou, ani zámerne. Možno by nám pani spravodajkyňa mohla dať niekoľko e, príkladov, ako sa teda zužuje ten rozsah pôsobnosti podľa návrhu komisie. A pokiaľ o, ide o zmierňujúce alebo zhoršujúce okolnosti, my súhlasíme s tými zhoršujúcimi, ale nie až do tej miery s tými zmierňujúci, zmierňujúcimi okolnostiami. A to práve v nadväznosti na ten pojem e, nedbalosti a podobne. Napríklad e, ak sa obchodník snaží skutočne dôsledne eh, plniť všetky eh, colné ety a právne predpisy v Únii, môže sa vôbec dopustiť nejakej nedbalosti alebo zámerne eh, nekalého konania. A samozrejme niekedy by možno ochota spolupracovať s príslušnými orgánmi mohla byť vnímaná ako poľahčujúca okolnosť. Myslím, že to by sme mali zohľadniť. Potom ešte je tu ďalší bod, kde máme výhrady, e, zníženie toho obdobia obmedzenia zo 4 na 3 roky. Tu je problém súladu s celným kódexom únie, lebo e, to obdobie notifikácie troch rokov sa týka rôznych otázok a my teda máme tú výhradu, e, že v zložitom e, konaní by tie tri roky e, nemohli byť dostatočné. V zásade ale s tým prístupom spravodajkyne súhlasíme a odporúčame, samozrejme budeme ďalej pokračovať v spolupráci na tomto spise. Ďakujem vám. Chcel by sa ešte niekto ďalší vyjadriť? Good. So it's Mr. Komisia. Pán Filip Komod za komisiu má slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. My za komisiu sme veľmi spokojní s tým, že spravodajkyňa uznáva, že je potrebné niečo urobiť v prípade tohto spisu. Nebudem sa snažiť teraz e, spomenúť všetky pozmeňovacie návrhy e, po jednom, ale prednesiem všeobecné pripomienky. Poprvé, e, prísnejšia právna zodpovednosť. Toto tam dala komisia do textu, pretože je to prax, bežná prax minimálne v 11 štátoch EÚ. Ďalšia vec, či by sa mali uplatňovať iba administratívne alebo aj trestnoprávne sankcie. V návrhu komisie Mm, sa toto necháva na členské štáty, aby sa rozhodli, ako to uplatňovať. Ďalej k návrhom spravodajkne. Prístup zakladajúci sa na menej závažných a závažnejších porušeniach. E, toto musíme vnímať veľmi opatrne, pretože prístup komisie je iný a myslíme si, že je tu rizika, že, riziko, že keď sa bude rozlišovať medzi závažnými a menej závažnými priestupkami alebo trestnými činmi, tak dôjde k veľkej nekoherentnosti. Ďalšia vec, to spojenie, tá súvislosť medzi tým, čo je priestupok alebo zanedbanie. Väčšina členských štátov rozlišuje medzi konaním, ktoré je výsledkom zanedbania a medzi úmyselným konaním. A tam už často s tým úmyselným konaním e, súvisia trestnoprávne postupy. Ale keď máme teraz to delenie a máme tu závažné priestupky, do toho budú spadať tie odseky, ktoré, e, ktoré sú e, buď zanedbaním alebo umyselným konaním, tak je tu riziko, že e, budete aj v rámci priťažujúcich okolností rozlišovať medzi zanedbaním a umyselným konaním rovnakým spôsobom. A to je vec, ktorá mm, sa musí ešte upraviť. Ďalšia otázka. Rozsah sankcií, stupnica sankcií a ako to uplatňovať. Komisia si zvolila iný prístup ako spravodajkyňa. Beriem na vedomie, čo spravodajkyňa povedala. K tomuto poviem následovné. E, ak bude chýbať minimálna trestná sadzba, tak potom vystáva otázka, o akú harmonizáciu nám vlastne ide a ako harmonizujeme potom podmienky pre všetkých. Asi sa nám to nepodarí. Ak máme voľbu medzi percentom na základe cla a paušálom, tak ako, za akých o, predpokladov, za akých okolností sa to má uplatňovať, pretože z tých pozmeňovacích návrhov, ktoré sa predkladajú, to jasne nevyplýva. Takisto berieme na vedomie, že niektoré priťažujúce okolnosti boli vypustené z návrhu komisie, pokiaľ ide o EIO, o AIO, tak e, tá cena sa tam musí zohľadniť nielen samotné pravidlá a pokiaľ ide o mimosúdne vyrovnania, my to spájame vo všeobecnosti s trestnoprávnymi sankciami a keď to prenesieme do oblasti administratívnych sankcií, tak e, to iba trochu vyjasní situáciu a pokiaľ ide o dohľad nad e, rizikovým manažmentom a kontroly, už som povedal na tomto mieste v minulosti, že komisia už začala viaceré e, plány, najmä akčný plán pre rizikový manažment z roku 2014. Komisia robí e, veľa vecí v súčasnosti a uvedomuje si, že e, nemôžeme uplatňovať iba sankcie. Sme spokojní s tým, že spravodajkyňa sa domnieva, že v tejto oblasti je naozaj potrebné niečo zmeniť. My sme otvorení novým návrhom a sme veľmi radi, že budeme spoločne hľadať nejaký rozumný prístup k zvládaniu tohto rizika v celnej oblasti. Ďakujem. Thank you. Ďakujem, odovzdám slovo späť spravodajkyni. A môj pohľad na toto je následovný. Je to obrovská práca, ktorá sa realizuje v parlamente aj na komisii, mm, aby sme zrealizovali ten cieľ lepšej legislatívy. A keď budeme obchod E, ďalej zaťažovať, tak to musí byť naozaj obhajiteľné, musíme mať posúdenia vplyvov. A ja si myslím, že tento návrh do veľkej miery nebol vyhodnotený. Nemáme posúdenie vplyvu dôkladné k tomuto návrhu a členské štáty o tomto návrhu hovoria, že by v skutočnosti mohol viesť k väčšiemu zmetku, najmä pre malé podniky. Nie som ešte stále presvedčená, e, to je môj pohľad osobný, že tento návrh je primeraný a naozaj potrebný a som veľmi rada, že spravodajkynia to všetko kontroluje do detajlov, že sa pozerá aj tie podrobnosti, aby zistila, či toto naozaj pomôže obchodu či to nakoniec nebude mať za následok, že to bude vytvárať prekážky pre malé a stredné podniky. Takže to je môj pohľad v tejto fáze. Chýba nám posúdenie vplyvu k pôvodnému návrhu. A to je pre mňa znepokojivé, znepokojivé že chýba to posúdenie. Spravodajkyňa, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Zareagujem na niektoré veci. Článok 38 o prahovej hodnote 10 tisíc eur versus 5 tisíc toto odráža vlastne e, to, čo sa vyjednáva v kontexte smernice PIF. Nemá zmysel tam opäť zavádzať tú sumu 10 tisíc, keď tá smernica PIF bude mať nejakú inú hodnotu. Nechceme, aby členské štáty zavádzali trestnoprávne sankcie na všetko, takže keď znížime prach ak sa táto smernica bude naozaj uplatňovať na málo vecí. A to, čo Roberta povedala k 4A, to sa vzťahuje v skutočnosti na 3G, prepačte na 3J a 4C je vlastne 5C. Um, ehm, to je vlastne súčasné číslovanie. No a Julína otázka, čo vlastne vylučujeme. Nič nevylučujeme, problém strict liability, tej striktnej právnej zodpovednosti, e, to tam všetko je, len sa to e, považuje za menej závažné porušenia. Keď sa, ste sa pýtali na príklady, kedy sa to bude uplatňovať, e, ja si myslím, že tu pôjde o jednoduché chyby. Znamená to, ak sa bude uplatňovať strict liability, tak nikto nebude skúmať, či ste sa dopustili tohto porušenia náhodou a dostanete okamžite sankcie. Ale keď sa tam zavedie ten prvok úmyselného konania a toho, že bude potrebné dokázať vinu tak to je vlastne pre tie e, prípady, kde niekto urobí iba jednoduchú chybu, ale v prvom rade ľudia chcú spolupracovať. No a v mnohej inej judikatúre, napríklad aj v práve hospodárskej súťaže, keď spolupracujete s orgánmi, tak môžete vlastne ukázať, že chcete naozaj napraviť e, svoju chybu a e, takýmto um, subjektom by malo byť umožnené napraviť svoju chybu a ukázať, že to vlastne chcú a že tie osoby, ktoré e, spolupracujú s colnými orgánmi, sú naozaj ochotné e, realizovať tú spoluprácu, že sú ochotné poskytnúť všetky dokumenty a tak ďalej. Pokiaľ ide o pripomienku týkajúcu sa e, hospodárskeho subjektu a ten štatút hospodársky e, subjekt, ktorý môže byť e, odobratý vo, ako forma trestu, toto už existuje, toto prepojenie v UCC aby ste mali štatút hospodárskeho subjektu, tak musíte mať čistý štít, ale keď e, sa dopustíte nejakého porušenia, tak e, logicky vám ten štatút môžu odobrať. Nie je to priťažujúca okolnosť, je to sankcia. Sankcia za porušenie pravidla. To sú teda moje reakcia na e, pozmeňovacích návrhoch. Budeme pracovať neskôr, keď prídu Ďakujem veľmi pekne. Môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu. A to je opäť správa Kai Kalas. Je to stanovisko k tzv. novému údelu New Deal for Energy Consumers. Teda New Deal pre um, spotrebiteľov energetiky. Dôvod, prečo som prišla neskoro na toto zasunutie, je, že som aj členkou výboru ITRE a pracujem na tomto stanovisku tak, aby to bola aj pridaná hodnota pre prácu výboru ITRE. V ITRE spravodajca sa sústredí e, najmä na energetickú chudobu, takže ja v mojom stanovisku sa nevenujem e, energetickej chudobe a hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov za rok 2014 ukazuje, že energetické trhy ešte stále nefungujú tak, ako by mali. Vnútorný trh s energetikou stále nepozná skutočnú hospodárskú súťaž, neposkytuje lepšie ceny pre spotrebiteľov a regulované maloobchodné ceny predstavujú prekážku hospodárskej súťaži, regulované tarify nie sú dostatočne transparentné a často majú ten protichodný efekt, že zvyšujú náklady pre spotrebiteľov. Existujú dobré príklady v Európe, um, kedy štáty deregulovali ceny, ale a je potrebné sa riadiť týmito osvedčenými uh, postupmi, ale je potrebné vedieť, aké sú skutočné náklady, aké sú náklady na siete a koľko je daň a tak ďalej. V mnohých štátoch uh, prechod ešte stále je príliš časovo náročný a nejasný. Spotrebitelia by sa nemali obávať e, o svoje údaje, mali by si preniesť bezpečne všetky údaje pri prechode od jedného poskytovateľa energie k druhému. Komisia vo svojom oznámení o aktívnych spotrebiteľoch u- uvádza toto ako dôležitý nástroj, aby lepšie fungoval trh v prospech spotrebiteľa. Podľa mňa je dôležité pochopiť, že aktívny spotrebiteľ je veľmi dôležitý. Mali by sme e, odstrániť bariéry pre e, aktívneho spotrebiteľa, mali by sme jasne povedať, aké sú zodpovednosti, ale to nie je samoučelný cieľ. Niektorí spotrebitelia chcú sa zapojiť do vlastného manažovania spotreby energetiky a niektorí spotrebitelia zasa sa o to vôbec nezaujímajú. Čo to znamená byť aktívnym spotrebiteľom energie? Um, znamená to, že chápete, uh, um, akú máte faktóru a v EÚ dve tretiny spotrebiteľov vôbec nerozumejú svojim faktúram za energie. A sú tu aj veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Ja som bola prekvapená, ako vyzerajú faktúry za energie v Belgicku, pretože estonské faktúry sú ľahko pochopiteľné a preto e, ľudia potom príjmajú informovanejšie rozhodnutia. A takisto si to vyžaduje, e, aby sme faktúry dostávali pravidelnejšie. My dostávame faktúry každý mesiac v Estonsku a v Belgicku len raz za rok. A je ťažké chápať, ako máte spotrebu, keď dostávate faktúry len raz za rok a nemôžete vznieť námietku. A takisto vo faktúre by mali byť zahrnuté aj zdroje energie. A možnosť porovnávať ceny je veľmi dôležitá. Myslím si, že tento New Deal pre spotrebiteľov energie by mal využiť aj digitálne zmeny, inteligentné merače a prístup k údajom. To všetko musí existovať, aby spotrebitelia mali prístup k informáciám v reálnom čase. Keď budete mať informácie o spotrebe v reálnom čase, tak sa dobre môžete aj rozhodnúť, ako zmeniť svoju spotrebu energie môžete sa rozhodnúť, kde budete od koho kupovať e, energiu. Myslím si, že toto stanovisko nie je kontroverzné, ale teším sa na vaše pripomienky. Oh, Antonio Lopez Stewart White is the EPP shadow sign. Za EPP ako tieňavý Antonio Lopez. Queridos colegas, comparto. Kolegovia, súhlasím. V tom s Európskou komisiou, že skutočná energetická únia sa musí zamerať na našich občanov, využíva nové technológie, snaží sa o zníženie faktúr za energie, využíva jednotný trh, chráni spotrebiteľov, ktorí sú zraniteľní Domnievam sa, že stanovisko pani Kalas je veľmi rozumné a chcem poblahožovať eh, k veľmi dobrej práci. Doteraz odvedená práca však obsahuje dve veci, ktoré sú pre mňa dôležité a preto by som k ním rád predložil pozmeňujúce návrhy. Poprvé zdieľam obavu že e, nedošlo k úplnej e, liberalizácii retailových trhov. Jedným z následkov je potom nedostatočná transparentnosť. Nemáme dostatočne e, transparentný trh a nebudeme ho mať, kým nezabezpečíme tiež lepšiu integráciu retailových trhov. A pokiaľ ide o ceny, tak tu súhlasím s tým, že sme dosiahli postupnú elimináciu regulovaných cien, ktoré e, bránili zodpovedným voľbám, voľbe spotrebiteľov a zabranili sme tomu, že služby sa poskytujú za ceny pod výrobnými nákladmi. Tiež chcem poukázať na to, že zmluvné tarify musia byť jasne označené, musia tam byť jasné náklady. a že nesmieme brániť rozvoji trhu. budú pevné náklady na 100 eurovej faktúre a bude tam pevné náklady teda 18 eur, tak ak bude spotrebiteľ tú variabilnú čiastku nejakým spôsobom pozmeniť, znížiť, tak taká motivácia je nulová. Chcem doplniť k tomu e, textu, že implementácia opatrení, e, dynamické ceny, nové informačné a komunikačné technológie, v oblasti oblasti energetiky a tiež možnosť vyrábať vlastnú elektrinu, takže to by všetko zlepšilo dynamiku na trhu a jeho transparentnosť. Týmito opatrenia by sme dosiahli aj väčšiu mieru konkurencieschopnosti medzi doterajšími hráčmi a spotrebitelia by mali lepšie nástroje na obhájenie svojich záujmov. Inteligentné siete sú úplne nevyhnutné, ak chceme do praxe uviesť politiku Európskej únie. A keď hovoríme o inteligentných meračoch, treba to posúdiť, žiadam od komisie, aby sa posúdili posúdila implementácia oznámenia z roku 2012. A na záver nesmieme zabudnúť na spotrebiteľov, preto otázka, tri otázky na komisiu. Poprvé, aby prijala ďalšie opatrenia na zvýšenie transparentnosti, pokiaľ ide o riešenie sťažností spotrebiteľa. Treba tiež uviesť kontakt, na ktorý sa môžu na faktúre teda e, môžu obratiť spotrebitelia. Tiež zvýšenie e, transparentnosti všeobecne na trhu a treba sa vyhnúť nadmerným cenám a neopodstatneným vysokým tarifám. prepojenie faktúr na elektron s faktúrami za verejné vysielanie televízie, kde dochádza k zmiešavaniu a netransparentnosti celkových čiastok. Myslím si, že obete nie sú len v Belgicku, pokiaľ ide o nedostatočnú jasnosť, ale aj u nás v Španielsku, kde sa domácnosti potýkajú s veľmi zložitými faktúrami a tu sa musíme snažiť situáciu zlepšiť, čo bude obrovská práca a tým sa dostávam k tomu, čo bolo na začiatku. Ďakujem spravodajkyni. Myslím si, že to, čo hovorí, je správne. K tomu treba doplniť len také drobné zlepšenia z mojej strany. Na komisiu mám požiadavky, teraz uvidíme, ako sa práca vyvinie, ale dúfam, že to bude práca spoločná, účinná a na prospech. Ďakujem. Excellent. Um... Ďakujem pani za SAD. Kolegovia, v prvom rade chcem poďakovať spravodajcovi, spravodajkyni za jej prácu, k jej práci. Údaje hovoria o tom, že e, tu sú možné veľké prínosy, ak e, tieto údaje budú prístupnejšie užívateľom pre životné napríklad pri chladení a kúrení, ak budú reálne inteligentné merače, môžeme ušetriť 80%, takže takéto oznámenie rozhodne vítam. Pokiaľ ide o moje návrhy, myslím si, že by sme ne, e, nemali by sme zabúdať na zraniteľných spotrebiteľov, tí, ktorí nie sú e, veľmi technologicky gramotní, keď tu budú neférové voči ním e, obchodné praktiky. Energetický trh nesmie zanedbávať práva najzraniteľnejších. Sociálne tarify by nemali byť len povolené, ale vyslovene podporované. Nikto by nemal byť nútený e, si vyberať medzi potravinami, zdravím a, a alebo energiou. Verím, že prístup energetickým službám je základným sociálnym právom. Musíme zabezpečiť to, aby zavedenie novej technológií inteligentné merače vytvorilo naozaj e, e, e, určitú dobrú návratnosť investícií v reálnom čase. To je rozhodujúce. Preto treba byť opatrný pri zavádzaní odporúčaní legislatívy aby sa zohľadnili špecifické situácie spotrebiteľov osobitne v národných štátoch. Spotrebiteľské právomoci by mali byť našou prioritou. Treba mať všetky mechanizmy na to, aby sa poskytovali jednoduchšie informácie e, pre bežných spotrebiteľov. Chcem len povedať, že sa teším na vaše návrhy. Viem, že lehota je trošku krátka, ale verím, že máme dobré stanovisko v záujme všetkých eh, európskych spotrebiteľov. Thank you. And I'm Marcus Pretzel for the ECR. Ďakujem za EKR, pán Pretzel. Ďakujem za spravodajkyni za dobre odvedenú prácu. V Európe zažívame to, že pokiaľ ide o čistú cenu výroby energií, sme asi na úrovni USA, alebo teda v porovnateľných číslach, ale potom sa nám udeje, e, že e, spotrebitelia priemyselní majú asi 100% prírážku oproti USA a 180% prirážku, pokiaľ ide o súkromných spotrebiteľov. A posledné ohnívko o zlyhaní trhu je naozaj trh konečných spotrebiteľov, tam nie je transparentnosť, ale nie je osamelý, už predtým je tu množstvo problémov pri výrobe a distribúcii do tejto miery e, táto správa ide určite správnym smerom, ktorá umožňuje spotrebiteľom vyššiu transparenciu, ale na jednu vec chcem osobitne poukázať a určite e, to u vás sa stretne so sympatiou a ide otázku ochrany osobných údajov spotrebiteľov. Akokoľvek totiž inteligentné merače v konečnom dôsledku pomáhajú zoptimalizovať spotrebu energii. Bude to do určitej miery otázka, ktorá e, zasiahne, e, môže zasiahnuť do ochrany e, osobných údajov spotrebiteľov a môže to viesť k tomu, že spotrebitelia by mohli slobodne rozhodovať o tom, aké údaje sú poskytované že e, výsostnú právomoc tu nemajú podniky, ale že tieto rozhodnutia prijímajú samotní spotrebitelia. Ďakujem. Pán Žiri tu mal byť za GUE. Nie, nie je tu pán Jaskevič za EFDD. Ďakujem pekne. Tiež by som chcel eh, porovnávať eh, ceny, tak ako to urobil predrečník, s cenami v Spojených štátoch. Spotrebiteľské ceny, eh, ceny malých a stredných podnikov sú oveľa vyššie v Európskej únii než v Spojených štátoch. Tu je množstvo dôvodov. Dve hlavne, dva hlavné dôvody znamenajú, sú hlavne eh, hrozná klimatická politika EÚ a, a eh, závislosť niektorých krajín na monopoloch, napríklad z, eh, z Ruska. Preto by sme to mali riešiť formou energetickej únie. Myslím si, že liberalizácia trhu, ako hovorí pani Kala v druhom bode, je dobrým nápadom potom odstraňovanie tiež spotrebiteľských bariér plným otvorením trhu a umožnenie voľného výboru dodávateľov, už tak to je e, veľkým krokom smerom k znižovaniu cien. Voľný trh a hospodárska súťaž a boj o spotrebiteľov, to je pozitívne, pokiaľ ide o náklady pre malé stredné podniky. Napríklad, pokiaľ ide o Polsko, od zavedenia tých zmien, pokiaľ ide o smernicu 96, 90 od zavedenia viac ako 387 tisíc zmeni- e, spotrebiteľov zmenilo e, dodávateľa a tiež ďalšie 100 tisíce ďalších užívateľov. Ale je to stále len kvapka v oceáne, ak sa pozrieme na to, že tu máme 4 milióny podnikov, ale e, tá cenová Vojna začala, kontrakty sú flexibilnejšie a trh expanduje. V určitých krajinách to, vied, to tie zmeny prevádzkovateľov viedli k obrovskému poklesu cien a preto je tu motivácia liberalizovať trh a pozbudzovať členské krajiny, aby mali e, cez nadnárodné energetické platformy, kde bez ohľadu na krajinu pôvodu bude možné si kúpiť lacnú energiu. Treba sa pozrieť i e, na kontrakty a zaviesť predpisy, ktoré by ľudí pozbudzovali e, k plateniu za spotreby, spotrebu, nie, než paušálne sadby za reálnu teda spotrebu. V zmysle platenia za skutočné spotrebovanie to by e, prospelo užívateľom a malým a stredným podnikom minimálne sadzby menovite. Pokiaľ ide o bod 4 a minimálne obdobie, tu si nemyslím, že by to mali byť e, regulácia okrem e, súkromného zmluvného práva v súlade aj s konečným e, spotrebiteľom, ale prieskumy ukazujú, že spotrebitelia majú veľmi negatívny pohľad na zásahy komisie sa však pozrieme na e- energetický trh a jeho otváranie, to prispieva e, k redukcii cien a otváraniu sektoru. Ak pôjdeme touto cestou, energetická únia bude zaujímavým možným postupom. Ak už nič iné, tak z dôvodov, že to znižuje ceny. A však tu je skrytý ten zádrhel, tieto hrozby e, sú v kontraste s dogmou o klimatickým zmenám. Takže e, členské krajiny by mali mať možnosť vymerať, vyberať si svoje energetické e, mixy. Evelyn Gebhardt. Julia, ešte ty si chcela hovoriť za, za zelených, takže najprv ty a až potom Evelyn. Ospravedlňujem sa, že som neinformovala sekretariát skôr, že budem tieňovou k tejto zložke. Len málo možno dodať e, k slovám spravodajkyne v širších e, blokoch súhlasíme. Ďakujeme pani Kalas za jej prácu. Mám otázku. Keď si čítam odsek 6, tak nebola som celkom si istá, čo, čo znamená. Pôvodná prezentácia pani, ujasnila, tento odsek by si však rozslúžil jasne, ak som to dobre pochopila. Je to otázka toho, aké povinnosti tí, ktorí vyrábajú e, e, energie, aké právne povinnosti by mali plniť a do akej miery by, by mali byť v odklone od ostatných spotrebiteľov. No, malo by sa špecifikovať. a či by to malo vlastne dopad na úroveň spotreby, ak chceme, eh, či súhlasíme alebo nie. Takisto asi budeme obmedzení k malej množstve pozmeňujúcich návrhov. Chceli by sme, aby spotrebitelia boli viac eh, informovaní v svojich výberoch, takže úroveň kontroly je vlastne najdôležitejším aspektom, takže sú to dobré dôvody na použitie digitálnych technológií. V konečnom dôsledku by to malo byť výber, aby koneční spotrebitelia mohli mať špecifické informácie o energetickej spotrebe, ako to optimalizovať, súčasne aby však boli schopní obmedziť použitie informácií odsek 5 potom chápem, že treba zlepšiť e, podrobnosť energetických účtov. Nie som si istá, aká by mala byť presná frekvencia týchto faktúr, ale verím, že toto je, že to sú veľmi malé problémy a že určite sa nám podarí vyriešiť. To a inak e, Schvalujeme smerovanie, ktorým e, sa uberá spravodajca Evelyn Gebhardt. Ďakujem. Chcela by som sa tiež poďakovať za slova pani Kalas a chcem len potvrdiť slova pani Božan. Už len podporujem tieto slova. Sú tu tri body, ktoré tu chcem e, uviesť, pretože sú pre mňa veľmi dôležité. Poprvé je to otázka spotrebiteľov, ktorí sú finančne slabší, tých treba osobitne chrániť. Bohužiaľ, to sa nenachádza v návrhu pani Kalas. Ak by sme to aj zaviedli, bolo by to v rozpore k bodom 2 a 3, kde je plná liberalizácia a odstránenie regulovaných cieľ. Myslím si teda, že s touto absolútnosťou e, tu máme určitý problém a mali sme mať naozaj mať možnosť práve pre spotrebiteľov, ktorí potrebujú osobnitnú ochranu, povoliť reguláciu e, cien, aby sme mohli toto základné právo využiť. Na tom treba pracovať, je to veľmi dôležitý bod. E, u bodu 5 veľmi správne a veľmi jasne ste prezentovali, že potrebujeme jasné pravidlá o prístup k údajom a to sa jednoducho dá sa to ešte zostriť, posilniť, aby bolo jasne ukázané, akým smerom tieto rám, toto rámcové usmernenie má ísť vo vysokej kvalite a preto všetkým to, že spotrebitelia budú mať právo spolu, spolu podielania sa. Myslím si, že u boku, u budú tri je tiež otázka na vás, pani Kalas, pretože neviem, ako to mám rozumieť. Je tam napísané, že výlučne e, žiadame od komisie, aby to boli konkrétne opatrenia pre e, jednotlivé trhy a ich prepletenie. Neviem, čo sa myslí tými prepleteniami. To by ste prosím mohli ešte vysvetliť. Mňa by to veľmi potešilo. A potom otázka regulovaných cien a ich postupné odstraňovanie. Myslím si, že by sme, by sme si mali pripomínať, že ako to vyzeralo eh, v iných oblastiach, kde sme liberalizovali telefónne účty po liberalizácii čoraz vyššie boli a museli sme zaviesť roamingové pravidla na celej úrovni EÚ, aby ceny neboli úplne nemožné. To by sme si mali e, zachovať ako myšlienku práve pokiaľ ide o cezhraničné ponuky, aby tu jednoducho vznikala súťaž e, spravodlivá, aby sa nedelo to isté než na iných liberalizovaných trhoch, ktoré, o ktorých vieme, že nefungujú tak dobre. Ďakujem. Pani Šedrová. Áno, mám len niekoľko e, menších pripomienok. Ja chcem podporiť e, návrh stanoviska a podporiť takisto ten podnikateľský aspekt tejto správy, aby sme dali e, skutočne pozor na ochranu zraniteľných spotrebiteľov. Tie moje poznámky sa týkajú bodu 4 a bodu 6. Tu hovoríme o zmenách e, dodávateľov pri, u dodávateľov energii, e, aby to bolo jednoduchšie, rýchlejšie, transparentnejšie a o spôsobe, akým porovnávať ponuky rôznych poskytovateľov. Domnievam sa, že by sme sa tu mohli zamyslieť e, aj nad e, možnosťou zrušenia poplatkov a e, zmenou dodávateľov a zamyslieť sa nad tým, ako zrozumiteľne tieto ponuky porovnávať. A s tým súvisí ešte ďalšia otázka. Fenomén, ktorý sa teraz pomerne často objavuje a presadzuje, to je kolektívna zmena dodávateľov energií aj tu, podľa mňa, treba trvať na transparentnosti a nezávislosti organizátorov kolektívnych zmien dodávateľov energii. Ďakujem, to je všetko. Takže ja sa pridám na zoznam rečníkov. Dnes do poludnia sme e, dostali zaujímavú štatistiku zo Spojeného kráľovstva. 6 miliónov spotrebiteľov minulý, minulý rok zmenilo dodávateľa energie. Jedna, e, jedna e, z piatich domácností e, takto urobila a tie úspory sú ročne asi 100 liber alebo nad 100 eur. Takže toto je veľmi zaujímavé. Tých 6 miliónov, z tých 6 miliónov 40 vlastne prešlo k nezávislým poskytovateľom energií. To znamená, že takýto e, prechod k novým e, dodávateľom môže zvýšiť e, konkurenciu, konkurenčnosť a znížiť ceny. Možno by tam, Kaja, malo byť niečo o tom, že všetky nové E, ponuky spotrebiteľom musia byť e, riadne overené, aby bolo jasné, že sú skutočne e, pravdivé, že tie a efektívne, že tie informácie plnia potreby spotrebiteľov, to znamená nejaké nástroje na porovnanie by sa mali zaviesť, pretože pre spotrebiteľov je veľmi dôležité, aby mali tie dôkazy, e, ktoré potrebujú, kým sa rozhodnú prejsť k novému poskytovateľovi. Kaja, chcete ešte k tomu niečo dodať? Áno. Ďakujem všetkým za pripomienky a e, k pripomienkam e, pána Lópeza. Neviem, či som to vyslovila správne, hovorí rečnička. Ja s vami úplne súhlasím. E, pokiaľ ide o transparentnosť. To sú aj e, moje e, obavy a výhrady a treba to samozrejme odraziť v tej správe. Máme pochopiteľne v tej správe obmedzený počet znakov, ale možno sa to dá zlepšiť prostredníctvom pozmeňovacích návrhov. A to k tomu, čo povedal pán Precel o ochrane údajov, aby som teda e, zareagovala na vaše výhrady. Máme to e, tu jasný rámec ochrany údajov, k tomu sa tu odkazujeme v článku 5, že sa to určite musí takto riešiť. A pokiaľ ide o tú ďalšiu otázku, uh, tých, e, ktorí e, e, poskytujú teda nepravdivé informácie, tak tu je dôležité poznamenať, že musí byť samozrejme E, vyvážené na, jedno, na, jednej sprave, na jednej strane práva, na druhej strane e, zodpovednosti. O tom sa hovorí v e, článku 7. Pokiaľ ide o finančne slabších spotrebiteľov, zraniteľných spotrebiteľov, tak tu súhlasím s tým, čo povedal kolega z SND, že tu to hlavné zameranie je na tú energetickú E, chudobu. A myslím si, že tu je to do značnej miery už pokryté. A pokiaľ ide o liberalizáciu, e, tak ten e, tretí energetický balík takisto o tom hovorí. My už sme sa na liberalizácii dohodli, takže sa tu nehovorí vlastne nič nového. A prepojenie veľkého obchodu a malou obchodu s energiou E, ako o tom hovorila pani Gebhardt, máme veľa pravidel pre veľký obchod, ale nemáme žiadne jasné e, pravidlá o tom, ako by sa tie e, prínosy mohli preniesť na maloobchodný trh. Takže tu treba ešte vytvoriť tieto, toto prepojenie medzi veľkobchodom a malobchodom, aby tie výhody skutočne sa prejavili aj u malospotrebiteľov. A e, pokiaľ ide e, o poplatky súvisiace s prechodom, e, tak samozrejme tu treba situáciu pre spotrebiteľov zjednodušiť, ak sú teda nejaké poplatky s tým spojené, to znamená s prechodom k novému dodávateľovi, tak treba, aby to bolo primerané Eh, aby jednoducho to nebolo disproporčné, tie jednotlivé poplatky. A súhlasím aj s tým, že všetky hm, tie zmeny, hm, ktoré sa navrhujú, treba analyzovať a otestovať, či skutočne prinášajú eh, spotrebiteľom tie výhody, o ktoré ide. To znamená napríklad inteligentné merače a technológie, ktoré sa majú zavádzať. Niekedy totiž e, nemožno e, tie výsledky posúdiť predtým, než sa e, to zavedie. Takže tu treba takisto nastoliť určitú rovnováhu. Ďakujem vám všetkým za vaše pripomienky a takisto aj pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Mm, lehota pre predkladanie hm, pozmeňovacích návrhov je 24. februára, to je streda. Takže ďalším bodom na e, programe je e, správa o stratégii jednotného trhu. Spravodajkyňou je pani Lara Komi. Prosím, máte slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. Dobrý deň všetkým. Dnes tu opäť hovoríme o stratégii jednotného trhu. My už sme e, mali rôzne schôdzky, takisto aj e, s pánom komisárom a, a takisto aj vypočutie e, zorganizované PPE. Zajtra popoludní bude ďalšie vypočutia, vypočutie, takže tá situácia, ten obraz o situácii je podľa mňa jasný. Niekoľko kľúčových bodov, na ktoré sme poukázali a ktoré treba implementovať. Samozrejme, my sme maximálne k dispozícii na to, aby sme našli čo eh, najkomplexnejšie riešenie, pretože posledné analýzy eh, jednotného eh, trhu. Aha, rečnička hovorí, že má hovoriť pomalšie, bola na to upozornená, takže sa ospravedlňuje. To, to je tak trocha ten televízny syndrom, tá rýchlosť prejavu takže pokúsim sa. Takže mm, vyhodnotili sme ten prínos e, e, v podstate vo výške e, miliardy eur. Má to vplyv na boj proti nezamestnanosti, na ochranu malých a stredných podnikov a takisto aj v, na rovine E, riešenia problémov súvisiacich e, s migráciou. Aké sú teda tie e, kľúčové body? Jednak pokiaľ ide o malé a stredné podniky a startupy, schopnosť týchto podnikov v oblasti inovácií treba v každom prípade podporovať, pretože výkon hospodárstva závisí od inovácií, jednak na úrovni technológií aj produktov. A e, ide O čo tu potrebujeme? E, spoločnú definíciu malých a stredných podnikov a startupov. E, a takto budeme vedieť, aké sú pravidlá v rámci toho jednotného priestoru európskeho. Potom fiskálna únia, politická únia. My môžeme urobiť prvý e, krok na rovine e, elektronického obchodovania, e, keď budeme hovoriť výhradne o DPH, bez toho, aby sme sa dotýkali ďalších daní, ktoré sú zložitejšie. Som presvedčená o tom, že rôznorodosť fiskálnych a daňových režimov, a vychádzam tu aj z rôznych štúdií, aj Mario Monti o tom hovoril, Takže rozdielnosť e, v tých daňových systémov e, v rámci jednotného trhu situáciu nezjednodušuje, hoci sa toho nesmieme zaľaknúť. No a okrem toho treba posilniť siete e, národných zástupcov malých a stredných podnikov, pretože medzi sebou dostatočne nekomunikujú. Takže to je takisto jedna z našich úloh a samozrejme treba použiť aj európske fondy. Toto je jeden z prvkov, e, ktoré považujem za dôležité práve z hľadiska inovácií. My už sme tu viac hovorili, viackrát hovorili o smernice o oneskorených platbách. Táto smernica je absolútne v súlade eh, s tým, aká je vôľa hospodárskeho sektoru aj našich občanov. Aký je problém? Verejná správa eh, v mnohých prípadoch eh, buď neuplatňovala túto smernicu, alebo ju uplatňovala nedostatočne, najmä v krajinách do moria táto situácia mm, sa prejavila. V Taliansku napríklad e, viac než 5 tisíc e, firiem skrachovalo preto, že, mu, že im štát e, nezaplatil to, na čo mali nárok. To znamená, je tu ten rozpor medzi daňovými pohľadávkami zo, alebo vratkami zo, na, zo strany štátu a daňovou povinnosťou jednotlivých firiem. A ešte, pokiaľ ide o jednotlivé krachy. E, komisia, e, teda to návrh výboru e, dať druhú šancu takýmto firmám je vynikajúca myšlienka, vynikajúci nápad. To znamená, mnoho z tých krachov napríklad súvisí nie s neschopnosťou podnikateľov, ale napríklad s vonkajšími faktormi takom prípade by Európska únia mala takýmto e, firmám pomôcť, pretože to skutočne nespôsobili sami vlastnou neschopnosťou. Ďalší aspekt, e, európske normy. Aj e, tu na pôde tohto výboru sme hovorili o normách, a prijali sme k tomu stanovisko, ale Dôležitý je tu e, koncept e, reciprocity, najmä e, v kontexte dohody o transatlantickom obchode. To znamená, normy by mali byť dodržiavané rovnako na oboch stranách. Ehm, nie všetky členské štáty zároveň v tomto postupujú rovnakým tempom. Sú to ešte ďalšie body, napríklad balík o dohľade nad trhom, e, označovanie pôvodu a podobne, tie sú takisto e, kľúčové, napríklad e, ako sa stalo v prípade Volkswagenu. Takže skutočne všetky tie normy sa musia rýchlo aplikovať. Smernica o službách, to je takisto kľúčový bod táto smernica sa musí uplatňovať jednotne a takisto aj prostredníctvom transpozície právnych eh, systémov jednotlivých eh, členských štátov. Potom eh, osvedčenie o službách. Tam v podstate, pokiaľ to slúži na zjednodušenie situácie, dobre, pokiaľ by to malo situáciu komplikovať, tak radšej nie. Potom sharing and collaborative economy. E, to je niečo, čo by malo vytvoriť nové pracovné miesta, zabezpečiť e, hospodársky rast. Treba mať jasnú e, definíciu a aplikovať jednoduchý princíp. Tie isté služby pre určité, tie isté definície pre určité E, skupiny e, služieb. Ja som samozrejme pripravená na tomto so všetkými e, spolupracovať. Vyskytol sa takisto problém geoblockingu, to znamená diskriminácie na základe zemepisnej polohy. Takže to sú tie body, ktoré sa týkajú vnútorného trhu. My sme e, tie jednotlivé smernice museli v podstate tak rozkúskovať, e, aby sa to vôbec dalo všetko vyhodnotiť. Ja som v každom prípade za mobilitu nielen pracovnej síly a e, tovaru, ale aj za to, aby boli pravidlá, ktoré sú rovnaké pre všetkých, pre jednotlivé profesie, a to na e, vnútroštátnej a medzištátnej úrovni. Takže to bude zatiaľ z mojej strany všetko. Ďakujem e, všetkým za podnety, ktoré mi poslali. Takisto ďakujem aj za e, rozpravy, ktoré prebehli na pôde tohto výboru a som pochopiteľne pripravená zareagovať na pozmenujúce návrhy, tak aby celá snaha bola užitočná pre občanov. Marlene Mitzi. Marlen Mici alebo Evelyn. Evelyn, ty zastupuješ Marlen. Musím Marlen ospravedlniť, pretože nemôže prísť, ale dala mi svoje podklady a poprosila ma, aby som ich predniesla. Teší sa na spoluprácu so spravodajkyňou a domnieva sa, že Všeobecný prístup správy je veľmi pozitívny, sú tam dôležité a zásadné body a sú veľmi dobre podchytené. Marlen Mici by chcela ale ešte predložiť pár pozmeňovacích návrhov, najmä k siedmým bodom, ktoré teraz prednesiem po anglicky. Dúfam, že mi to e, tlmočníci prepáčia. Mám zlú výslovnosť v angličtine, ale je ľahšie, keď to teraz prečítam. Nechcem to prekladať. Marlen predloží pozmeňovacie návrhy na posilnenie sociálneho a environmentálneho aspektu na základe Lisabonskej zmluvy. Podľa nej jednotný trh sa viaže iba na ekonomické aspekty a tým už vyčerpal vlastný potenciál. Potrebuje nový širší základ, novú širšiu stratégiu, ktorá by vytvorila rovnováhu medzi ekonomickými právami a sociálnymi právami a je potrebné integrovať záujmy občanov a spotrebiteľov na vnútornom trhu. Legislatívny proces by mal zohľadniť širšie sociálne a environmentálne výhody jednotného trhu Nemali by sme sa pozrieť iba na to, koľko to stojí, ale aj na výhody, ktoré to môže priniesť občanom, spotrebiteľom aj celej spoločnosti. Aspekty, ktoré majú pomôcť malým a stredným podnikom, mikropodnikom a startupom, by nemali zároveň poskytovať možnosti nekalým praktikám a nemali by vytvárať možnosť obchádzať pravidla. Ona uznáva takisto e, dôležitosť e, sharing economy, ekonomiky zdieľania, ale takisto to samozrejme vytvára aj právne neistoty, aj otázniky. E, môže to takisto negatívne ovplyvniť tradičných poskytovateľov služieb a pracovníkov. Marlen chce predložiť pozmeňovacie návrhy, ktoré pripomenú, aká dôležitá je ochrana spotrebiteľa, transparentnosť informovania a mechanizmy nápravy. Okrem toho bude venovať osobitnú pozornosť tomu, aby sa zlepšila viditeľnosť a aby sa zlepšilo regulačné prostredie pre sociálne podniky a sociálnu ekonomiku tak aby takéto podniky mohli pracovať na dobrom právnom základe, aby mohli využívať e, výhody vnútorného trhu a voľného pohybu. A ja chcem dodať ešte teraz za mňa 8. bod, ktorý som už spomenula aj predtým, a to je e, ten preukaz pre služby. A chcem tomu položiť doplňujúcu otázku komisii. Chcem sa spýtať, akú pridanú hodnotu má mať takýto pas alebo um, preukaz, pretože máme systém IMI, uh, uh, informačný systém vnútorného trhu, máme jednotné kontaktné miesto podľa smernice o službách ktoré má poskytovať poskytovateľom služieb všetky informácie. Máme tzv. professional cards pre vzájomné uznávanie kvalifikácií. Zaviedol sa teraz pilotný projekt zavadzania tejto karty. A čo to bude mať, aký, aký efekt a akú pridanú hodnotu, keď teraz vytvoríme ešte takýto piat, piat, pardon, štvrtý nástroj, na vnútornom trhu. Možno by sme sa mali zaoberať skôr tým, aby sme implementovali tie tri systémy, ktoré už máme. Mali by sme ich možno dokonalovať, zlepšovať. A keď teraz zavedieme ešte štvrtú vec, tak to povedie najmä k zmetkom pre podnikateľov a poskytovateľov služieb. Takže ja by som sa chcela spýtať, akú pridanú hodnotu by toto malo. Ďakujem. takže Tom e, Dalton sa k tomu opäť e, vyjadril, takže ja e, teraz ho budem reprodukovať. Ďakujem vám za vykonanú prácu. Viem, my teda poskytujeme veľkú podporu tejto myšlienke posilnenia jednotného trhu. Niekoľko myšlienok týkajúcich sa DPH. Nesúhlasím s koncepciou, že by musela byť rovnaká e, DPH e, v, celke, v celej Európe. To je veľmi citlivá otázka. My e, sme veľmi dobre pristúpili k DSM v správe z vlastnej iniciatívy pani Kalas a tam sa hovorí o zjednodušenom jednotnom prístupe k mikropodnikom a o režime, ktorý je priaznivejší pre podniky a bolo by e, vhodné opäť e, navrhnúť toto riešenie o, e, vzdelanom hospodárstve a tam, pokiaľ ide o vzdelané hospodárstvo, tak tam treba pamätať na to, že umožňuje vlastne pracovať e, e, a zapojiť sa do pracovného procesu niektorým ľuďom, ktorí by v opačnom prípade takúto možnosť nemali. Takže to je dobré aj pre zamestnanosť, aj pre lepšiu kvalitu služieb. A pokiaľ ide o e, to osvedčenie pre služby, tu samozrejme viem, že E, v prvom rade treba e, e, zlepšiť úroveň služieb, ale bolo by dobré, keby sme zabezpečili uznávanie kvalifikácie ľudí z jednotlivých členských štátov, tak aby skutočne bolo jasné, že tie poskytované služby sú rovnocerné, rovnocené hm, bez ohľadu, bez ohľadu na to, z ktorého štátu eh, pochádzajú. Takže toto je dôležité. Ďalej vám ďakujem eh, za to, že ste sa zmienili o tom, aké dôležité sú informácie, eh, solvit a podobne, takže na tom to ešte rozpracujeme. A potom, pokiaľ ide o stanovovanie noriem, definovanie noriem, ja viem, že komisia mm, skutočne e, veľmi podrobne sa zaoberá normami, ktoré e, sa v Európe zavádzajú e, do toho bohužiaľ parlament nemôže zasahovať až do júna a ja mám veľké výhrady proti tomu, ako sa práve rieši táto otázka noriem. Ja už som o tom hovorila s pánom Daltonom Ehm, ehm, malo by to vychádzať e, z dola nahor, z potrieb, malo by to byť e, transparentné, otvorené spotrebiteľom. A v prípade niektorých noriem by mal byť e, možný, povedzme, postup odvolania sa zo strany spotrebiteľov. Takže ide o tom, ako vôbec možno modernizovať ten e, postup pri definovaní a zavádzaní noriem. Pokiaľ ide o dohľad nad trhom, z hľadiska ECR vnímame potrebu spolupracovať e, na otázkach dohľadu nad trhom, E, najmä pokiaľ ide o tie naliehavé problémy, ako v prípade Volkswagenu. Ale e, zároveň e, s prihliadnutím na ten balík o dohľadu nad trhom a k tomu, aká je situácia práve v oblasti označovania krajiny pôvodu tak, aby ehm, prosto nedochádzalo k zbytočnému označovaniu na základe e, zemepisného pôvodu. Ale my by sme ehm, teda ten pozmenujúci návrh 24 mali rozdeliť do dvoch e, osobitných článkov. No a teraz Tony G. Ďakujem spravodajcom aj tieňovým spravodajcom. Myslím, že toto je dobrý základ na ďalšiu diskusiu. Súhlasím s tým, že vnútorný trh nerozvíja svoju plnú kapacitu. Mali by sme stimulovať digitálny trh, podporovať startupy a integrovať globálny dodavateľský reťazec. Musíme podporovať štandardizáciu, jej zjednodušovanie a takisto licencovanie. Ja vítam opatrenia v stratégii, najmä tie, ktoré majú zjednodušiť e, úpravy týkajúce sa DPH. Musíme znižovať náklady na registráciu nových podnikov a takisto aj ten návrh o e, platobnej neschopnosti podnikov, to podporujem. Dúfam, že Všetky iniciatívy sa budú opierať o, o zásady lepšej legislatívy a elektronickej správy a riadenia a takisto by sme mali umožňovať a uľahčovať všetky postupy na internete. Dúfam, že tzv. Service Passport, preukaz pre služby, sa bude sústrediť nie iba na administratívne prekážky, ale bude odstraňovať aj regulačné prekážky, a bude uľahčovať vzájomné uznávanie v prioritných sektoroch. Takisto sa domnievam, že vzájomné uznávanie to nestačí. Členské štáty a komisia by sa mali sústrediť na lepšie uplatňovanie a vý, lepší výkon taktiež. Dúfam, že jednotný digitálny portál bude jedným jediným vstupným bodom a prístupom k legislatíve o vnútornom trhu. Súhlasím so spravodajkyňou, že niektoré označovania a požiadavky označovania v súčasnosti vytvárajú veľké prekážky ale neviem, prečo sa hovorí iba o jednom sektore v návrhu správy. Musíte identifikovať viac sektorov. Potrebujeme e, lepšiu legislatívu o trhovom dozore. Je potrebné prelomiť blokádu na rade alebo stiahnuť celý balík. A stiahnutie balíka by bolo celkom dobré. Bolo by možno lepšie navrhnúť nový legislatívny návrh. Pokiaľ ide o krajinu pôvodu, to je iba protekcionistické opatrenie podľa mňa. To nemá žiadne reálne výhody pre spotrebiteľov a je to zbytočná záťaž pre podniky. Ľudia by mali mať možnosť dýchať a nie uh, sa dusiť pod touto regulačnou záťažou. Dúfam, že záverečná správa bude reflektovať to, že potrebujeme lepšie fungujúci jednotný trh. Ďakujem. Um, do we have any... Za GUE sa chce niekto nie, e, vyjadriť? Nie, takže Julia Rejda. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem spravodajkyni. S mnohými vecami v správe súhlasíme, ale ešte tu aj veľa vecí chýba. A nie len v správe, ale aj v stratégii pre jednotný trh, najmä pokiaľ ide o ekologické a sociálne faktory, napríklad obehová ekonomika. Je to súčasť stratégie pre jednotný trh a myslíme si, že vo výbore IMCO by sme sa mali vyjadrovať k tomuto aspektu a zohľadňovať, že komisia pôvodne slubovala oveľa ambicioznejšie pravidlá pre obehovú ekonomiku, ale zatiaľ ich nikde nevidíme. Chceme zaviesť napríklad ekonomické, pardon, ekologické označovanie. No a pokiaľ ide o tie sociálne faktory, to chceme trochu rozšíriť aj na otázku patentov. Správa sa sústredí najmä na uľahčenie prístupu k patentovému systému pre malé a stredné podniky, ale takisto musíme uznať, že veľa inovatívnych podnikov e, sa opierajú o inovácie, ktoré nie sú patentované. Čiže chceme hovoriť aj o modeloch otvoreného biznisu. Ďalšia vec. Výnimky, výrobné výnimky SPC to sú výnimky pre výrobcov geneti- generických liekov v EÚ, ak sa lieky vyrábajú pre neeurópske trhy. V súčasnosti situácia je absurdná. Nejaké, niektoré lieky sú legálne e, na trhoch, pre ktoré sú určené, ale nemôžu byť vyrábané v EÚ Takže výroba týchto e, liekov musí byť outsourcovaná a to spôsobuje stratu pracovných miest v Európe a sú to aj zbytočné obmedzenia. Rozvojové e, a zaostalé štáty majú stiažený prístup k liekom kvôli týmto pravidlám. Takisto certifikát e, dodatočnej ochrany, ten bráni generikám sa rozvíjať a Myslíme si, že táto výnimka, výrobná výnimka je určite krok správnym smerom. Pokiaľ ide o geoblocking, páči sa nám, že spravodajkyňa hovorí veľmi jasným jazykom, ale chceme ísť ešte o krok ďalej. Všetky skupiny sa zhodujú, že sme proti neoprávnenému geoblockingu. Komisia by mala definovať, čo to je neoprávnený geoblocking. S tým sa dá ľahko súhlasiť, ale my by sme mali jasne povedať, čo si predstavujeme pod neoprávneným geoblockingom. A mali by sme komisii povedať, e, ako si to my definujeme, tento pojem. A pokiaľ ide o nedostatočnú daňovú koordináciu v EÚ, tu by sme mohli hovoriť aj trošku ambicioznejšie v texte. Mali by sme hovoriť jasne, že je to podľa nás problém. A súhlasím s tým, čo povedala e, skupina SAD. Mali by sme si preskúmať sociálne účinky liberalizácie služieb vo všeobecnom záujme. Mali by sme zadať posúdenia vplyvov, ktoré nebudú mm, hodnotiť iba ekonomickú stránku veci, ale aj kvalitu takýchto služieb a ich dostupnosť. Prístup malých a stredných podnikov k financovaniu. E, správa uznáva, že startupy majú problémy získať financie, to je dobré, Um, dobre, že sa to tam spomína a mali by sme podľa nás riešiť aj otázku tzv. crowdfundingu. Um, Niektoré tieto veci predložíme v pozmeňovacích návrhoch. Mali by sme k tejto strategii pre jednotný trh um, zaujať taký holistický prístup a potom sa dopracujeme ku kvalitným výsledkom. Ďakujem. Marko Zula, nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem aj spravodajkyni. My súhlasíme s mnohými bodmi. Chcel by som podčiarknúť tie cieľ jednotného trhu, to znamená zabezpečiť e, praktické prínosy občanom v každodennom živote. Ja za ten rok a pol mám takú skúsenosť, že je e, tu jedna pre, prekážka, ktorá tento cieľ znemožňuje a v podstate tá prekážka vychádza z postoja členských štátov, to znamená z nedostatočnej harmonizácie. Treba teda e, venovať veľkú pozornosť na celú tú, tej, tej štruktúre, ktorú sa snažíme vytvoriť a treba eliminovať e, to, čo môže viesť k protirečeniam v rámci e, tých pravidel, ktoré chceme Ehm, zaviesť. No a pokiaľ ide o malé a stredné podniky, ehm, chceme zvyšovať schopnosť a konkurenčnosť, ale nevytvárame prostredie, v ktorom by sa tieto malé a stredné podniky mohli slobodne pohybovať, prístup k pôžičkám, zvýhodnenie napríklad na úrovni daní a podobne. Ehm, určite budeme diskutovať ešte o rôznych možnostiach, ako k tomu dospieť, ale Treba všetkým hospodárskym subjektom umožniť, e, aby mali rovnakú kúpnu silu napríklad, e, aby si boli rovnocení na trhu. No a e, je tu otázka geoblockingu a mm, to v súvislosti s protekcionizmom. Hovoríme tu o označovaní pôvodu alebo krajiny výroby toto by, e, na to by sa mal vzťahovať jednotný a jasný režim nielen pre poľnohospodárske výrobky, ale aj pre priemyselné výrobky. A myslím, že v tomto súhlasím s niektorými predrečníkmi, pretože označovanie pôvodu e, je niečo, čo spája ten produkt aj s určitou kultúrou, kvalitou alebo históriou. Je to teda pridaná hodnota, e, ktorá teda eh, je dôležitá tak pre kupujúceho, ako aj pre výrobcu, alebo ich takto prepojuje. To teda predstavuje určitú pridanú hodnotu, alebo mali by sme to vnímať ako pridanú hodnotu európskeho trhu a nesnažiť sa to zuniformizovať, tak ako sa eh, to odohráva na globálnom trhu. A ešte k tej eh, podielnickej ekonomike, tu teda treba e, samozrejme počítať s tou schopnosťou prispôsobiť sa e, zmenám, ktoré prebiehajú e, rýchlo a zvýšiť flexibilitu, aby tá schopnosť prispôsobiť sa bola. Ďakujem. So, teraz Mal- Malin? Nie? Nemá pripomienky? Adam Schenfield, nech sa páči. Schenfeld. Ďakujem, pani predsednička. Táto téma je veľmi zložitá, komplikovaná. Spravodajkyňa odviedla naozaj e, veľmi komplikovanú prácu, čaká ju ešte komplikovaná e, práca, ale ten základný dokument je už kvalitný a dovolte mi teda, aby som predložila, navrhol niektoré riešenia. Témy, ktoré tu riešime, sú e, veľmi dôležité najmä pre malé a stredné podniky. Niektoré riešenia sú dobré, najmä v kontexte, ktorý ja e, zastupujem. Táto správa, tak ako mnohé iné, nehovorí o príležitostiach, a o užitočnosti a my pripravujeme vlastne tento dokument e, pre komisiu a ona sa potom môže rozhodnúť, e, či ho chce čítať, ale možno by bolo dobré predložiť dokument, ktorý by hovoril o právnych a procedurálnych nástrojoch e, konkrétnych, tak aby komisia mohla na základe toho efektívnejšie robiť svoju prácu. Ja spolupracujem veľmi rád a budem spolupracovať veľmi rád e, so spravodajkyňou týmto smerom. Malé a stredné podniky potrebujú pomoc, potrebujú lepší prístup k úverom. Malé a stredné podniky nemôžu strácať čas tým, že budú čakať na peniaze, ktoré neprichádzajú, neprichádzajú. Ale už 50 rokov sa na vládnej úrovni aj na unijnej úrovni hovorí o vnútornom trhu a používa sa stále tá istá terminológia. so, sú to pojmy, ktoré pozná každý, ale sú to prázdne slova. Mali by, mali by sme si teda povedať, urobme tieto konkrétne veci, po prvé, po druhé, po tretie. Príjmime tieto konkrétne opatrenia pre malé a stredné podniky. Toto je teda môj názor, moja konštruktívna kritika. E, nie každý bude s nami súhlasiť, samozrejme ak sa dohodneme, dobre, ale inak sa bude musieť hľadať kompromis. Ale nehovorme, prosím, stále dokola tie isté veci. Socialisti stále hovoria tie isté veci ako EPP eh, e alebo ako komunisti. Eh, stále sa používajú tie isté slova, ale ja im už neverím. Ja si nemyslím, teda ja si myslím, že je potrebné využiť všetky prostriedky, aby sme pomohli malým a stredným podnikom. Komisia nám bude musieť v určitom okamihu povedať, či súhlasí s nami alebo nie. Táto správa obsahuje pozitívne veci ako geoblocking, takisto platby pre malé a stredné podniky ale mám aj niekoľko otázok v súvislosti s, te, s touto správou, ak môžem. Predložím asi aj pozmeňovacie návrhy. Poprvé, súhlasím s predsedničkou výboru v tejto veci. Otázka zdaňovania. Jediná daň v Európskej únii, to je naozaj utopia. To sa asi nezrealizuje, alebo je to takmer utópia. A keď teda hovoríme, že je to utópia, tak to znamená, že neexistuje žiadna kompetencia, ktorá by to mohla zrealizovať. Čiže v podstate neexistuje ani reálne Európska únia. Možno by sme mohli nájsť nejaké dočasné riešenie, Mohli by sme začať hovoriť o jednotnej dani alebo o jedinom zdaňovaní iba v rámci jedného sektora. Ale som skeptický v tomto smere. No a potom je tu jedna vec, ktorá sa týka cezhraničného obchodu. Daňový systém členských štátov, um, každý daňový systém je odlišný a Väčšinou je to tak, že je to miesto, kde vzniká e, zisk, je to miesto, kde sa zdaňuje a ten, kto realizuje medzinárodný obchod, by mal vo všeobecnosti platiť dane v tom štáte, kde sa realizuje zisk. Ale zamyslíme sa napríklad nad zelenou ekonomikou, nad e, harmonizáciou e, štandardov a tak ďalej. Toto ešte nie je vyzretá myšlienka, ale tento typ ekonomiky existuje len preto, lebo ešte nebol normovaný. Ak chceme harmonizovať veci, tak to znamená, že chceme zničiť všetky formy alternatívnej ekonomiky. Napríklad zelená ekologická ekonomika alebo sociálnejšie formy ekonomiky napríklad. Bod 16. Tu mám otázku. Nechápem celkom, keď sa hovorí o úlohe výskumu a vývoja inovácií a to v súvislosti s normami. Takže ak povieme, že znížime normy, aby sme otvorili cestu inováciám, dobre, ja som ochotný to podpísať, ale ak si predstavím, že inovácia e, by bola podporovaná vytváraním štandardizovaných noriem, tomu neverím. Existujú skúsenosti napríklad aj v USA a inde mimo Európy. V niektorých štátoch sú veci normovanejšie, tak povediac, ako v iných, je viac noriem ako v iných a preto startupy a inovačné podniky chcú sa usadiť v tých štátoch v USA, ktoré, sú, ktoré poskytujú výhodnejšie podmienky pre ich činnosť. Ďalšia otázka je taká pripomienka, alebo skôr návrh, bod 21. Tam sa hovorí o kultúre, o uplatňovaní práva, o kultúre uplatňovania práva a potom bodka. Čo tým myslíme? Aký je odkaz, ktorý tým chceme sprostredkovať na vonok? Teda spotrebiteľ alebo podnikateľ, na ktorého teraz myslíme, čo má robiť? Má aplikovať eh, právne predpisy tým, že splní svoje Eh, povinnosti a zaplatiť svoje dane. Bohužiaľ, problémy podnikateľov nevyplývajú len z noriem a z právnych predpisov, ale skôr z uplatňovania právnych predpisov. Je to problém štátnej správy. Ja nechcem zmeniť eh, svet, ale chcem, aby existovala väčšia symetria, keď hovoríme o tom, aká je kultúra uplatňovania práv a, a právnych predpisov a zákonov a ako to všetko ovplyvňuje spotrebiteľa, podnikateľa a ako to vlastne ovplyvňuje tá štátna správa. Teraz bod 25. Ja nechcem e, otvárať tú strašnú diskusiu o označovaní pôvodu, o označovaní tovarov. E, už myslím, že som hovoril veľa, ale Povedzme, že na trhu v Únii máme 1 milión produktov. A ja sa pýtam, prečo by sme mali definovať e, iba pre e, hnutelné tovary označovanie pôvodu. Sme možno svetovým lídrom v určitom sektore eh, v kontexte globálnej produkcie, ale nemali by sme izolovať iba jeden eh, sektor. A ja si myslím, že tieto veci a tieto otázky by sme mali zapracovať do textu. Chcem tam zapracovať konkrétnejšie veci. nemali by sme tam popisovať len nejakú ideológiu, ale mať aj nejaké konkrétne príspevky. A v tomto zmysle budem predkladať pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Ďakujem. E, to bol asi problém e, tlmočenia s tým e, nábytkom. Olga Sehnalová, nech sa páči. Ďakujem. Pani predsednička, moje vystúpenie bude kratšie. Ďakujem pani spravodajkyni. Ďakujem pani spravodajkyni za text a ja sa vyjadrím k jednej pasáži, ktorá je na konci, ktorá hovorí o spravedl- spravodlivejšom vnútornom trhu body 28 a 29. Ja súhlasím so spravodajkyňou v tom, že diskriminácia spotrebiteľov a podnikateľov na základe štátnej príslušnosti alebo miesta pobytu je nepriateľná na jednotnom trhu a je jedno, či sa spotrebiteľ pohybuje mm, v prostredí na internete alebo mimo internetu. Vítam, že sa venuje pozornosť geoblockingu. Ten už ukázal, konkrétne, ako sa v členských štátoch odlišujú ceny, podmienky predaja, možnosti doručovania tovaru a tak ďalej. Ale chcem uvieť ešte jednu kategóriu. Medzi krajinami sa môže odlišovať aj tovar, ktorý na prvý pohľad e, vyzerá rovnako a kategória, o ktorej hovorím, je kvalita. Kolegovia, ktorí sú druhé volebné obdobie v parlamente, vedia, že už od roku 2011 v parlamentu sa snažím poukazovať na tom, ako sú rozdiely v zložení e, značkového tovaru, ktorý sa predáva na vnútornom trhu a odlišuje sa podľa toho, kde sa predáva. E, vo výbore IMCO aj na pléne sme viackrát vyzývali komisiu, aby prešetrila túto problematiku. A ja nechápem, aké sú na to dôvody, ale komisia Európsky parlament v tejto veci ignoruje. Ak chceme ukončiť diskrimináciu zo strany hospodárskych subjektov, to sa uvádza aj v správe, musíme e, venovať pozornosť aj tomuto javu. Ak chceme spravodlivejší jednotný trh, tak musíme brať vážne všetky formy diskriminácie spotrebiteľov v rámci, pardon, vrátane tejto diskriminácie. Ešte jedna poznámka a to e, k fungujúcim prostriedkom nápravy. Keď spotrebiteľ chce presadiť svoje práva. Máme tu aktuálny problém. Komisia minulý týždeň po dlhej príprave zahájila platformu pre online riešenie spotrebiteľských sporov a už teraz vidíme, že 9 štátov zatiaľ nenahlásilo žiaden príslušný orgán, ktorý má riešiť tie spory. Takže pre spotrebiteľa e, tu dochádza k omeškaniu. E, platforma je zatiaľ nepoužiteľná. Mali by sme to e, napísať takisto do správy. No a takisto sa pripájam k tým kolegom, ktorí si myslia, že by sme mali e, skúmať ešte, aké výhody by mala kolektívna právna ochrana. And the last speaker. Posledným rečníkom je pán Šváb. Chcem pani kolegyni poďakovať za naozaj komplexnú, rozsiahlu, rozsiahlý návrh správy, vynikajúci to základ pre naše e, rokovania, ale i pre naše e, jednania s komisiou. Prvá vec, ktorú, nová komisár, ktorú nový komisárka si dáva do centra, to je otázka presadzovania a uplatňovania už existujúcich e, predpisov. Pani Scheinfeld celkom zábavne e, tu prezentovala, že určité veci musíme nutne zlepšiť, ak e, občania e, e, nemajú byť zúfali z toho, čo im navrhujeme. A tiež sme mali spoločný rozhovor s, pá, s pánom bývalým komisárom Montim. Kolega Zulo si to tak nevážil, ale ja si ho, si ho tak nevážil, ja si ho vážim veľmi a pán Monty poukázal v tejto rozprave na to, že z jeho pohľadu aj v oblasti vnútorného trhu sú, e, by boli k dispozícii opatrenia podobne v generálnom rediteľstve e, hospodárska súťaž, aby sa zrýchlili postupy na vnútornom trhu. A to by mohlo byť niečo, čo by sme pani komisárke mohli e, priblížiť, že všetky tie zmeny by sa dali využiť, e, aby Európska komisia ich jednoducho využila. Druhá vec potom, tie pasy, preukazy e, pre poskytovateľov služieb, o ktorých hovorila pani, pani a, e, a, e, Gepard. No ja som pochopil, že by to mali byť proste prostriedky pre poskytovateľov služieb, ktorí chcú ísť do špecifickej inej krajiny, než ich vlastná a chcú tu mať určité záruky, aby vedel, tam mohli byť vôbec činní so svojimi kolegami. Ja som to nepochopil ako ďalšiu byrokratickú štruktúru, ale skôr ako pomoc pre jednotlivé podniky, ktorí chcú ísť do špeciálnej, e, konkrétnej druhej e, vnútrozemskej krajiny a kde chcú pracovať. Po tretie potom, kolegyňa Sehnalová hovorila o otázke diskriminácie. Je to správny postreh, že tu by nemali byť diskriminácie. Príklad s kvalitou ukazuje, že e, sa tomu dlho venujete ja to tiež sledujem, ale tie e, príklady, ktoré som prevedol, to nie sú práve príklady, že tu je diskriminácia. V Nemecku jednoducho je tomu tak napríklad, že e, čistota vníma ako niečo, e, ako teda keď cítite chlór a francúzi, ale to spájajú s inou vôňou. To však nemusí súvisieť s kvalitou. My by sme mali vnútorný trh nemali Eh, eh, nútiť k 100% eh, nivilizácii povedzme takýchto zápachov či určitých príchutí naopak v potravinách? Jednoducho musíme si dať pozor. V každom prípade tá téma je správna a nemali by sme dopustiť diskrimináciu. Pokiaľ ide o geoblocking, kolegyňa od zelených poukázala na to, Je to priskorý okamžik. E, jednoducho e, všetky e, právne podstaty, kde by bol oprávnený geoblocking, tu si treba dať pozor, aby sme jednoducho nejde tu, ide tu jednoducho to nevysypať dieťa s vaničkou. Pre geoblocking však ten argument môže byť zmysluplný bod 62, ktorý ešte predložila pani Komi 26, e, ide, e, ide o princíp primeranosti zo smernice o poskytovaní služieb. Takisto e, komisia ten princíp primeranosti chce priostriť, ale tá skutočnosť, že členská krajina má menej prísne predpisy, nevedie k tomu, že neprimerane by boli, boli práve pravidla tejto krajiny absolútne nezlučiteľné s právom, s právom, s právom EÚ. Ešte na záver body 4 a 5 správy e, komy. Myslím si, že otázka malých a stredných podnikov treba ju riešiť inovatívne startupy. Nemôžeme sa jednoducho nechať zatlačiť do uzadia za USA a Japonsko, ale kolegyni kolegovia, bolo by naivné si myslieť, že Európska únia môže urobiť všetko. Aj členské krajiny si musia urobiť svoju úlohu. Jednoducho v konečnom dôsledku si treba zvažiť, čo môžu robiť eh, eh, členské krajiny, aby prišlo viac inovatívnych startupov v tomto zmysle ďakujem za dobrú správu. Verím, že všetko bude v konštruktívnej spolupráci spolo e, zlúčiteľné. Ďakujem. E, predseda e, príslušného oddelenia z komisie tu nie je prítomný. Je to veľmi dôležitá iniciatíva Európskej komisie a jednotný trh je v centre E, fungovania EÚ. Toto je hlavná rozprava v hlavnom gestorskom výbore a je naozaj e, veľmi nešťastný fakt, že nie je tu nikto z komisie, ktorý by bol pripravený ujať sa slova. Mohli by ste to prosím e, posunúť komisii? Nie je to poprvýkrát, že tu nie je dôležitý predstaviteľ za komisiu a nepomáha nám, keď vidíme toto na verejnosti. Nepomáha to medzi inštitucionálnu dialogu a nepomáha to ukázať, že e, to my myslíme vážne s jednotným trhom, ktorý by mohol v e, Európe občanom toľko pomôcť. Týmito slovami odozdám slovo pani spravodajke Komi. Mm, ďakujem pani predsedajúca. súhlasím s vami, úplne, ale e, napríklad v bilaterálnych stretnutiach s komisárkou neboli problémy a pochopiteľne e, tu ide aj o tie nasledujúce trialógy, ktoré budú nasledovať. Ja sa pokúsim o stručnosť, e, ale kompletnosť spotrebitelia E, tu sa hovorí o vnútornom trhu a e, tu, to, tento výbor je o ochrane trhu a spotrebiteľov, o vnútornom trhu a ochrane spotrebiteľov. To znamená, e, tu treba vychádzať aj si počutia PPE ohľadom spotrebiteľov. Tejto, tá ústredná téma, ktorá má zaujímať všetkých, to znamená spotrebiteľov aj podnikateľ, lebo aj podnikateľ je spotrebiteľ, to, to, tá ústredná téma je, že e, e, všetky tie statky sa majú e, robiť v prospech, alebo všetko sa má robiť v prospech a na osoch spotrebiteľov. Takže my sme v nariadení jednak sa snažili definovať jednak určité normy pre spotrebiteľov, takisto s, pri, teda, e, s prispením Európskej komisie tak, aby e, tie procesy a aj tie náklady pre malé a stredné podniky boli oveľa e, nižšie. Takže toto bol pre nás jeden z tých najviac inovatívnych prvkov. Pochopiteľne môžeme vytvoriť dokonalé pravidlá, ale nebudú nič platné, ak sa nebudú uplatňovať. To e, platí aj v tomto prípade. E, pokiaľ ide o kultúru jednotlivých členských štátov, tu ide v prvom rade o to, aby sa rešpektovalo to, čo my, na čom sa dohodneme. To znamená, my sme priamo volení zástupcovia e, našich krajín v tomto parlamentu a v tomto parlamente a treba teda E, sa zasadzovať o to, aby e, všetko, čo sa tu dohodne, bolo aplikované v jednotlivých členských štátoch. E, nejde tu len o elektronické obchodovanie, ale zároveň tu ide aj o rozdiely medzi krajinami, ktoré sú v eurozóne a ktoré nie sú v eurozóne. Ehm, pokiaľ ide dozor nad trhom, Stačí jednoducho aplikovať pravidlá, ktoré už existujú. Samozrejme, môžeme tie pravidlá opustiť a tým pádom by sa vlastne premerhala všetká snaha, ktorú sme vynaložili. A ešte e, k tomu, čo povedal kolega Marko. Mne sa skutočne páči vystopovateľnosť, vysledovateľnosť výrobkov, keď ide napríklad o talianské výrobky, ale aj u nás v Taliansku sa to niekedy zneužíva a píše sa na výrobky všetko možné. Napríklad e, vyskytli sa, vyskytol sa olej, ktorý mal napísané Made in Italy, hoci bol vyrobený e, v Španielsku. E, no a mm, k otázke toho, čo sa tu povedalo o e, nábytku. Prečo sa napríklad e, prečo sa výbor zameral práve na e, túto otázku nábytku v súvislosti s akýmsi občianským preukazom a identifikačnou kartou konkrétnych výrobkov. Ide tu vlastne o iniciatívu konkrétneho sektora, aby jednak e, chránil svoje záujmy a zároveň informoval e, spotrebiteľa. Ale tým e, cieľom je, aby spotrebiteľ bol informovaný. On sa môže rozhodnúť kúpať, kúpiť si čo chce, ale musí mať dostatočné informácie o tom, E, čo si oblieka, e, čo je a tak ďalej. A pokiaľ ide o inováciu, Andreas, keby išlo len o tie fondy, ktoré sa e, dávajú štátom, súhlasila by som, ale tieto fondy často idú priamo firmám a my musíme v európskom rámci uľahčiť firmám situáciu, aby mohli konať nezávisle autonómne. E, takže napríklad my chceme dať e, možnosť jednotlivým e, malým a stredným podnikom zapojiť sa nezávisle do procesu inovácie týmto spôsobom. A pokiaľ ide o spoločné jednotné pravidlá, tak ako to povedal Marko, ja by som bola radšej, keby bolo viac nariadení a menej smerníc, lebo nariadenia umožňujú priamo implementovať to, o čom sa demokraticky rozhodne priamo na európskej úrovni a ušetríme si tým e, problém e, toho, že sa e, ne, neaplikujú dostatočne e, e, smernice. Takže Dátum na predloženie na prekladanie pozmeňovacích návrhov je 25. E, februára, ak e, súhlasíte. A teraz teda zasa odovzdám slovo pani predsedajúcej. It's fine. Yeah, fine. It's okay. Deadline's the 25th um, at noon. Okay?